Grazie. Cari colleghi, se per favore prendete posto, possiamo iniziare il nostro incontro. Drahí kolegovia, poprosím, posadte sa, aby sme mohli začať našu schôdzu takmer na čas. Budete takí láskaví a posadíte sa. Máme toho pred sebou pomerne veľa. Myslím, že tie veci, ktoré máme na programe, sú dôležité, dostatočne dôležité na to, aby si zaslúžili našu pozornosť. Chceme takisto aj naplno využiť pomočnícke služby, ktoré sú k dispozícii. Som rád, že môžem slavnostne e, otvoriť toto medziparlamentné stretnutie, ktoré sa týka vytvorenia Európskej služby pre vonkajšie činnosti. Vidím, že je tu prítomných veľa kolegov. Dnešná rozprava nemôže eh, prichádzať v hodnejšom čase a nemôže byť hodnejšie načasová, eh, pretože toto je v konečnom dôsledku čas, kedy rokovacie pozície jednotlivých inštitúcií sú zefektívňované a kedy vlastne identifikujeme hlavné body ťažiskové pre rokovania. Legislatívny balík, ktorý sa týka vytvorenia takejto služby, je vo veľkej miere dokončený. Ako viete, ešte stále očakávame formálny návrh, ktorý sa týka pozmenenia podmienok pre zamestnávanie zamestnancov tejto služby. To by malo vzísť z konzultácií e, s organizáciou, ktorá zastupuje zamestnancov, tak ako je to vytýčené v Lisabonskej zmluve Práca prebieha. A už je nám známy istým spôsobom obsah týchto rokovaní. Chceli by sme si vypočuť vaše postrehy, tak aby sme dokázali viesť výmenu názorov. Dám priestor spravodajcom a expertom, ktorí boli pozvaní, aby sa vyjadrili a aby vlastne držali opraty nad dnešným zasadnutím vonkajšie záležitosti sú jednou z kompetencií, ktoré najväčšou vervou bránili vlastne členské štáty. Je tu pravidlo jednomyselnosti, ktoré stále dominuje e, rozhodovaciemu procesu. A je to prirodzené, pretože voľby, ktoré prijímame na poli vonkajšej politiky, zahraničnej politiky, keď rozhodujeme o tom, kto bude náš e, spojenec a kto bude náš odporca, nepriateľ, e, vyjadrujú tieto voľby vlastne národnú suverenitu. Napriek tomu vieme, že výzvy, ktorým čelíme v súčasnosti každodenne, zasahujú oveľa ďalej ako len za čistú možnosť a za zdroje jednotlivých členských štátov. Ako náhle vznikne potreba a túžba spolupracovať a vypracovať spoločnú politiku v tejto oblasti, tak potom sa nedá poprieť, že spoluprácou a koordinovaným prístupom dokážeme uspieť e, a vplývať na veci a dokážeme spôsobovať zmeny, e, ktoré by sme nedokázali robiť na individuálnej báze. Keď sa pozrite napríklad na tú páku, ktorú máme na Balkáne, v súvislosti s kandidátskymi krajinami, napríklad v súvislosti s Chorvátskom, e, táto sféra vplyvu nemôže byť e, limitovaná len na eh, bezprostredných eh, susedov. Keď sa pozrite na niektoré nadnárodné fóra, tak vidíte, že aj tam je vplyv. V novembri navštívili niektorí kolegovia Spojené štáty a stade jasne vyplynulo, že eh, stáli zastupcovia členských štátov majú túžbu zvýšiť schopnosť EÚ príjmať spoločné kroky na fórach podobného typu. musíme nastaviť systém, ktorý bude reflektovať e, zmiešanú povahu vonkajšej politiky. Inými slovami, táto služba pre vonkajšie činnosti bude kombinovaná so službami, ktoré sú v rade. Inovatívnym prvkom je, že budeme schopní spoliehať sa aj na e, tie zručnosti, ktoré, e, ktorými disponujú národné diplomatické zbory Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude podstatným faktorom pri e, zriadovaní a vytváraní skutočnej európskej e, politiky pre vonkajšie záležitosti. To je cieľ, ktorý sme my vždy podporovali ako e, europoslanci. Musíme však zaručiť aj transparentnosť pri týchto procesoch. Musíme zabezpečiť, aby táto služba pre vonkajšiu činnosť sa zodpovedala inštitúciám budú disponovať právomocami, ktoré doposiaľ mala komisia a ktoré budú tým pádom predmetom kontroly parlamentu. Rada s väčšinou volila medzivládny prístup a tento medzivládny prístup nevždy podliehal parlamentnej kontrole. Nakoľko sa bude zodpovedať táto vonkajšia služba aj parlamentu, tak bude mať možnosť e, zvýšiť naš, naše pole vplyvu alebo našu sféru vplyvu a vytvoríme dialog s vysokou predstaviteľkou, ktorá sa bude týkať všetkých elementov vonkajšej politiky. To je veľký výdobytok, podstatný. Výdobytok, ktorý e, nebude na prospech len Európskeho parlamentu, ale poskytne takisto aj silný základ pre parlamentnú kontrolu, pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a takisto v súvislosti s národnými parlamentami jednotlivých členských štátov. Je to veľmi dôležitá vec, ktorá bola nedávno riešená zo strany predsedov Európskych parlament, eh, národných parlamentov v Štokholme. A takisto sa tomu bude venovať intenzívne aj nadchádzajúce belgické predsedníctvo. Čiže tu máme veľkú príležitosť pred nami. Príležitosť, ktorá sa netýka len vytvorenia skutočnej a kvalitnej eh, služby vonkajšej činnosti, ale aj môžeme zaručiť jej transparentnenie, zdemokratičnenie a tým pádom eh, môžeme ju priblížiť predstavám našich občanov. Chcel by som vám poskytnúť niekoľko praktických informácií v tejto chvíli. Pokiaľ ide o to, ako žiadať o rečnícky čas, eh, budeme sa držať tých bežných pravidel aj v rámci tejto schôdze. Eh, pred sebou eh, vidíte také papieriky, na ktoré môžete napísať svoje mena. A potom vlastne oznámite, k akému parlamentu patríte a tým potom sa dostanete teda na zoznam rečníkov. Dnes máme rozdelenú schôdzu na dve časti, aby sme zaručili, že tá diskusia bude reprezentatívna, aby sa vyjadrilo čo najviac nezávislých strán, tak by som vás eh, chcel poprosiť, aby ste sa láskavo obmedzili na 3 minúty rečníckého času maximálne. Dobre, v tejto chvíli môžeme začať našu prácu. Je tu pán veľvyslanec Christofsen, ktorý vystúpi v mene baronky Eštonovej a ktorý predloží návrh, ktorý sa týka zriadenia Európskej vonkajšej služby, teda služby vonkajšiu činnosť. Potom pán Brok eh, vystúpi ako spravodajca a potom dáme priestor na diskusiu. Pán Christofsen, nech sa páči. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť povedať niekoľko slov o našej vízii zriadenia a vytvorenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Na úvod by som rád povedal, že vysoká predstaviteľka, baronka Eštanová, je naozaj jej ľúto, že tu dnes nemôže byť, ale bohužiaľ mala iné mnohé početné návštevy do iných krajín a tým pádom nemohla byť prítomná v Bruseli dnes. Myslím, že celkom správne ste poznamenali, pán predseda, že sa nachádzame na veľmi dôležitej e, momente, veľmi dôležitom momente v tejto chvíli. Myslím si, že očakávania tak vo vnútri Európskej únie a napokon aj e, očakávania našich hlavných partnerov po svete tým, e, že bude zriadená takáto služba, bude fungujúca, e, sú evidentné takéto očakávania. Mnohí z našich partnerov mali možno nadmerné očakávania v súvislosti s rýchlosťou, e, ktorou by sa nám to podarilo realizovať. A takmer každý deň prichádzajú z ich strany otázky, kedy bude, tak povedať, toto nové zviera postavené na nohy. E, možné tie očakávania v súvislosti e, s rýchlosťou zriadenia takejto služby boli prehnané, pretože je to fakticky veľmi komplikovaná úloha, ktorú máme pred nami. Musíme e, zriadiť službu pre vonkajšie činnosti, ktorá bude môcť slúžiť vysokej predstaviteľke v tých funkciách a formách, ktoré predpokladá Lisabonská zmluva. A ide konkrétne o funkciu, ktorú mal a plnil pán Solana už v minulosti. Týka sa to teda bezpečnostného a zahraničného aspektu a je to kombinované aj e, s úlohami komisie, respektíve komisára, ktorý bol zodpovedný za otázky zahraničnej politiky, pani Eštonová má nad rámec tohoto ešte dve dodatočné úlohy. Jednou je, že je stálou predsedníčkou Rady pre vonkajšie záležitosti, čo samo o sebe je takmer prácou na plný úvezok, pretože tým, že predseda Rade eh, ministrov pre zahraničné veci, znamená nielen to, že musíte byť prítomní, kedy, eh, v časoch, kedy zasadá eh, táto Rada ministrov pre zahraničné veci. Je to zároveň aj plnenie mnohých povinností voči Európarlamentu a takisto aj voči tretím krajinám. A takisto má aj novú funkciu, ktorá predtým ne- neexistovala a to je poskytovať súdržnosť a zaručovať súdržnosť v našich vonkajších politikách. Či už ide od, o hospodárske alebo obchodné otázky až po záležitosti klasickejšie z pohľadu bez, eh, zahraničných záležitostí. Čiže táto služba, ktorú sa chystáme zriadiť, bude musieť plniť všetky tieto funkcie a kapacity. Takisto musíme mať na pamäti, že toto nie je klasické ministerstvo zahraničných vecí, ktoré sa chystáme zriadiť. Pretože úloha, ktorú bude plniť vysoká predstaviteľka, pokrýva oveľa širší záber, oveľa širšie pole, a za kým by ste sa zvyčajne stretávali, pokiaľ ide o prácu ministra zahraničných vecí. Ide o veci, ktoré sú klasickejšieho charakteru, pokiaľ ide o zahraničnú politiku a siaha to až po veľmi dôležité záležitosti hospodárske, e, alebo v rámci hospodárskeho portfólia, takisto záležitosti, ktoré spadajú do portfólia hospodárskej pomoci, až po veci ako e, vedenie vojenských alebo civilných e, operácií. To sú veci, ktoré zvyčajne nenájdete v portfóliách ministrov zahraničných vecí. Musíme teda vytvoriť štruktúry, ktoré budú pokrývať aj všetky tieto aspekty. A nakoniec posledná výzva je vlastne nájsť štruktúru, ktorá bude dobre zapadať do inštitucionálneho rámca, ktorý máme v súčasnosti v EÚ. Je jasné, že pre mnohé tie nástroje, ktoré e, my potrebujeme v rámci našej vonkajšej politiky, e, vlastne predstavujú také klasické e, nástroje spoločenstva, siahajúc od nejakých e, nástrojov hospodárskych, ale keď hovoríme o súčasnom, súčasnej situácii, klíma, imigrácia, boj proti terorizmu, mnohé z týchto vecí sú v centre. A mnohé z týchto politík e, sú vlastne klasickými politikami spoločenstva, čo znamená, že tá služba na jednej strane musí vlastne v mnohých aspektoch to bola normálna, normálna služba, ktorá sa prekrývala so službami komisie, ktorá by prichádzala eh, s návrhmi, ktoré by v konečnom dôsledku boli schvalované kolegium komisárov. Ale zároveň musíme pokrývať oblasti, ktoré dnes členské štáty zjavne majú zodpovednosť a ktoré sú v ich pôsobnosti a kde nedošlo k prenosu eh, pôsobnosti v zmysle Lisabonskej zmluvy. A je veľmi dôležité uvedomiť si, že je veľmi rozdielne, ak napríklad fungujeme na poli politiky pre zahraničný obchod. Politika pre zahraničný obchod je tam komisia, ktorá má výlučnú právomoc. V prípade, že komisia nepríjma kroky, nič nerobí, tak nikto nemôže robiť toto za ňu. Pokiaľ ide o Eh, vonkajšiu zahraničnú politiku, tak tam je tá hra tak povedať iná. Tam sa to rozhráva na inom poli. Ak sa nepodarím, nedohodneme na spoločnom riešení eh, v rámci Európskej únie, tak potom budú konať členské štáty. Čiže to alternatívou nie je, že sa neudeje nič, ale že budeme mať 27 rozdielne naformulovaných a štrukturovaných zahraničných politik. Je teda každodennou výzvou, aby sme zaručili, že eh, vonkajšiu zahraničnú politiku budeme mať koordinovanú a koherentnú. A to je vec, e, ktorú musíme e, zohľadňovať aj pri zriadovaní a uvažovaní o nastavení tejto služby pre vonkajšiu činnosť. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme e, vytvorili dobré, dobré vzťahy s európskymi inštitúciami založené na dôvere, vrátanie Európskej komisie, ale samozrejme aj s Európskym parlamentom pretože Európsky parlament je e, zapojený e, v mnohých prípadoch formou procesu spolurozhodovania. Je napríklad otázka peňazí, ktoré pôjdu do tejto služby. Aj tam má slovo Európsky parlament, čiže vyžaduje si to spoluprácu parlamentu v mnohých oblastiach. To sa týka aj zriadenia tejto služby, pretože napriek tomu, že to základné rozhodnutie o e, službe pre vonkajšiu činnosť si vyžaduje len stanovisko Európskeho parlamentu. Vieme veľmi dobre, že nebudeme mať e, takúto službu fungujúcu, pokiaľ nepríjmeme zmeny, e, pokiaľ ide o zamestnávanie personálu, takisto pokiaľ ide o finančné nariadenie a pokiaľ nebudeme mať rozpočet, ktorý nám umožní fungovať. Čiže bez takýchto rozhodnutí by to vlastne bola len prázdna schránka pokiaľ ide o tie tri posledne menované e, aspekty, tak tam má právo spolurozhodovania Európsky parlament. A my vlastne sme v situácii, kedy všetky štyri e, prvky e, sú istým, istým spôsobom balíkom a tým aj spadajú pod proces spolurozhodovania Európskeho parlamentu. To neznamená nevyhnutne, že ich musíme schváľovať všetky štyri aspekty v rovnakom čase, ale musíme zarušiť, aby sme sa dostatočne uistili, že budeme mať elementy, skompletizované všetky elementy toho balíka, keď e, sa budeme chystať formálne schváliť rozhodnutia. V súčasnom štádiu e, prišla vysoká predstaviteľka s návrhom. Rada poskytla e, svoje prvé predbežné pozitívne stanovisko Teraz sa nachádzame v veľmi intenzívnej fáze rokovaní s Európskym parlamentom. Spomínali ste viacero neformálnych konzultácií. Myslím, že týchto dňoch trávim viac času v Európskom parlamente, ako je tomu ako kdekoľvek inde, teda v Bruseli, tu som najčastejšie. A ja mám dojem, že veci idú dopredu. Ešte sme není úplne na konci cesty, ale už sme bližšie k cieľu aspoň z môjho pohľadu, no ja tu vidím pomerne veľkú šancu, že možno v tých nadchádzajúcich dňoch, respektíve týždňoch eh, sa priblížime aspoň teda k rámcu pre politickú dohodu a že my z našej strany by sme boli veľmi radi, keby eh, došlo k prijaťu istých formálnych rozhodnutí ešte pred letnou prestávkou. Pretože pokiaľ nebudeme mať všetky štyri rozhodnutia, nebudeme plne schopní fungovať, schopní plne fungovať, a bolo by dobré schváliť aspoň niektoré veci a mať teda pred sebou na stole aspoň to základné rozhodnutie. Všetky tieto veci, inštitucionálne nastavenie, to všetko je veľmi dôležité, ale najdôležitejšie je, že ako náhle budeme mať takúto službu, tak budeme mať eh, vonkajšiu politiku, ktorá bude zodpovedať našim ambíciám. Myslím si, že máme šancu e, to zrealizovať. Ja myslím si, že pokiaľ ide o podstatu, tak sa nachádzame v období, kedy rozdiely e, medzi postojmi členských štátov e, nie sú až tak výrazné a markantné. Myslím, že sme prekonali tie výrazné rozdiely, ktoré panovali v rámci irackého konfliktu medzi členskými štátmi, čiže nachádzame sa naozaj v veľmi dobrej dobrej chvíli, dobrom momente, aby sme dokázali vlastne naplniť eh, túto ambíciu spoločnej zahraničnej politiky. Ďakujem pekne. Eh. Ďakujem, pán, pán veľvyslanec Kristoffersen. To bolo veľmi eh, užitočné a zaujímavé, čo ste nám oznámili. <clears throat> Pred chvíľou som respektíve čoskoro si vypočujeme oboch e, spravodajcov, pána Broka z výboru pre politické záležitosti a pána Ferhovštata e, z výboru pre ústavné otázky. Prosím len 6 minút, aby sme mali čas na diskusiu. Pán Brok, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Po pripomienkach pána veľvyslanca Christofersena môžem ešte nejaké pripomienky doplniť prebiehajú náročné rokovania, e, ktoré však môžu byť privedené k dobrému riešeniu a je potrebné zabezpečiť, aby sme e, nenaťahovali to rozhodnutie v Európskom parlamente, pretože jednoducho niektoré predpoklady pre definitívne rozhodnutie ešte nie sú dané na základe náročných rokovaní, ktoré komisia musí viesť s odborovými organizáciami Doteraz nebol predložený správny návrh pre staff regulation a e, takisto vyhlásenie finančných dopadov zahraničnej služby zatiaľ nie je k dispozícii. V nárade bolo povedané, že to má byť neutrálne. E, ale jedna tretina personálu e, pochádza z národných miest tak ako to zakotvuje zmluva, teda nie tretina, ale časť pochádza z hlavných miest a v takom prípade musí byť zabezpečená, aby sa to aj zafinancovalo. A tu by sme chceli príslušné predstavy, aby sme mohli prijať seriózne rozhodnutie. Európsky parlament e, je e, zapojené predovšetkým konzultačným postupom. Lisabonská zmluva mm, uvádza, že rada nasadí Európsku zahraničnú službu na návrh vysokej komisárky so súhlasom komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom. Ak Európsky parlament ten konzultačný proces neuzavrie, tak nemôže ísť k rozhodnutiu rady. To znamená, že je tu nevyhnutnosť e, prijať dohodu, ale musíme mať na zreteli ešte dve ďalšie veci. Ak národní úradníci e, právami a povinnosťami majú byť e, e, rovnoprávne zapojené do tohto procesu, do tejto služby, čo pokladám za správne a čo zakotvuje aj zmluva, tak je potrebné zmeniť staff regulation a e, parlament musí obdržať spolurozhodovacie právo. Existujú tu precedenci a právny výbor Európskeho parlamentu e, sa pokusí docieliť e, koherentné riešenie. Druhý bod je, ak na rozdiel od našej predstavy táto služba nebude taká služba, ako má byť v rámci komisie, ale bude to samostatná inštitúcia, tak treba zmeniť Financial Regulation článok 1 aby mal Európsky parlament spolurozhodovacie právo. Sme toho názoru, že nemusíme zriadovať nové úrady, pretože e, je to neefektívne. Na druhej strane chápeme, že členské štáty toto pokladajú za dôležité, e, že chápu charakter zmluvy. Ja som členom ústavného konventu, To znamená, že ak, v rámci, ak to nemá byť vlastne umiestnené v rámci komisie, tak musia byť dané jasné zábezpeky. A tieto zábezpeky sú predovšetkým otázky kontroly. Rozpočet, kontrola rozpočtu a právo absolutória Európskeho parlamentu musí byť zabezpečené tým istým spôsobom, ako je to, e, alebo ako by to bolo v rámci komisie. Pretože inak by sme mali priestor, e, ktorý by nepodliehal kontrole v rámci Európskej únie a keďže ten, toto gremium operatívne funguje, aj keď implementácia e, a e, e, prerozdeľovanie financií je na rade. Nemôže byť, aby bola nejaká gentleman's agreement medzi radou a parlament, ale tu musí byť možná kontrola a takisto je potrebné zabezpečiť alebo ujasniť, že národní diplomati v tejto službe podliehajú tej istej kontrolnej povinnosti so všetkými dopadmi, ktoré sú s tým spojené. Tie isté práva, tie isté povinnosti. A myslím, že toto musí byť zaistené. A tu sa ešte nachádzame v nejasne. Nie je jasné, či administratívny rozpočet, či správny rozpočet tejto služby eh, sa má nachádzať v rámci špecifickej sekcie, eh, čo je pre mňa nelogické, pretože cieľom iba čet je v sekcii 3 e, spoločenského rozpočtu. Otázka kontroly e, e, bude pri sekcii 6 ešte ťažšie ako pri sekcii 3. Na druhej strane chápeme, že ak to musí byť zabezpečené, tak vysoká komisárka bude mať osobitné právo, čo sa týka personálneho rozpočtu a určité otázky e, nemôžu podliehať e, rozhodnutiu komisie. Okrem toho je tu ešte otázka kontrole, politickej kontroly Európskeho parlamentu. Pán Kristoffersen poukázal na nevyhnutnosť e, dohody, ktorá je momentálne predmetom rokovania. Otázka, akým spôsobom Európsky parlament tento rozhodovací proces e, bude zapojený do tohto, do tohto rozhodovacieho procesu, aký bude prístup k utajeným dokumentom, akým spôsobom e, táto politická kontrola má byť vykonávaná, kto v Európskom parlamente bude zastúpený, ak tu pani ešte nebude prítomná, čiže otázka zastúpenia, ktorá je mimoriadne dôležitá, ako aj zabránenie tomu, aby permanentný generálny tajomník de facto aj po obsahovej stránke viedol obchody a nepodliehol žiadne kontrole. Alebo musíme jednu vec mať na zreteli. A to je moja posledná všeobecná pripomienka. Táto služba je hybridná. E, zlučujú sa tu spoločenské úlohy a medzivládne úlohy v jednom. A my ako Európsky parlament musíme zabezpečiť, aby toto de facto neviedlo k tomu, že komunitárne úlohy budú e, podliehať e, inter, e, teda budú medzivládne. Podľa Lisabonskej zmluvy článok 17 a článok 21 sú komunitárne úlohy a z toho dôvodu musí byť zabezpečené, že toto budeme mať na zreteli, pričom E, musíme e, mať na zreteli aj komisiu, či nie je schopná trochu lepšie e, dbať na svoje práva. Ďakujem. Ďakujem, pán Brok. Teraz má slovo kolega Ferhofštát na 6 minút. On je spravodajca pre výbor pre ústavné otázky. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som stručne zareagovať na filozofiu, moju filozofiu, filozofiu pána Broka, ale aj filozofiu iných spravodajcov tejto záležitosti. My v parlamente chceme službu, ktorá má široký záber, eh, čo najviac a čo najambicioznejší záber služba, kedy celková zahraničná politika Európskej únie bude zaintegrovaná, čiže rozvojová politika, kooperačná politika, politika susedstva, ako aj politika pre humanitárnu pomoc. Sme totiž toho názoru, že iba v prípade, že všetky tieto aspekty e, externopolitickej politiky budú integrované, my budeme môcť postupovať koherentne a zabezpečíme tú koherentnosť, ktorá je nevyhnutná na to, aby Európska únia v skutočnosti na svetovom javisku zohrávala patričnú úlohu. A v tomto zmysle sme sa chopili filozofie, e, ktorá e, sa črtala počas konventu 2002 tomto konvente, bol tam aj pán Brok, e, bol pokus e, docieliť riešenie, aby e, sa odstránil nedostatok koordinácie, mala byť založená nová jednotka, pričom spoločná politika v zahraničných, vo vonkajších vzťahoch mala byť zriadená. A v roku 2002 sme sa rozhodli, že bude existovať služba, ktorá bude zahrňať aspekty rady, ako aj aspekty na komunitárnych úrovniach, napríklad politiku susedstva alebo rozvojovú politiku. Toto bola veľmi ambiciozná vízia a teraz ju musíme implementovať do reality, túto e, ambicioznú víziu. My sme ju prevzali a musím pripomenúť, že kompetencie oboch inštitúcií sa tým vôbec nemenia v Európskej únii. Čiže komisia a rada, to je potrebné jasne povedať, tá služba, ktorá má byť vytvorená, to nebude rozhodovací orgán, to bude orgán, ktorý, stanovuje, ktorý dáva impulzy, ktorý predkladá návrhy. A v budúcnosti aj rozhodnutia naďalej e, budú príjmané v rámci kolegia komisárov a na rade, čo sa týka spoločnej zahraničnej politiky. Teraz k samotnej službe samozrejme bude autonómna. To, je, to sa nazýva služba sui generis, ale služba e, musí mať miesto v inštitučnej štruktúre Európskej únie, čiže potrebuje štatút kvázi inštitúcia e, sa navrhuje v súčasnom texte, ale to podľa nášho názoru zachádza príliš ďaleko. To nie je inštitúcia, táto nová služba, to nie je orgán, e, pretože vlastne podlieha e, dvom inštitúciám a táto služba potom bude mať úlohu spravovať komunitárne prostriedky v budúcnosti. A, a s aplikáciou zmluvy Eh, pri komunitárnych prostriedkoch sa uvádza, že tieto komunitárne prostriedky môže riadiť len komisia a musíme docieliť inú formuláciu, čo a bol by veľmi závažný precedens, keby sme postupovali inak, keby sme teda eh, túto eh, vonkajšiu dimenziu v Európskej únii teda pridelovanie eh, rozpočtových prostriedkov, to by bolo veľmi zaujímavé. To bolo by veľmi nebezpečné, keby sme sa pustili touto cestou. Preto navrhujeme niečo iné. Navrhujeme, aby táto služba mala miesto eh, v komunitárnej kapitole mm, v samostatnom pláne 3. Toto sú administratívne a operatívne výdavky, ktoré sú pokryté, pretože tie sa v tejto časti, v tomto e, e, v samostatnom pláne 1, 2, ani 4 a 5 nenachádzajú. Zahraničná politika, e, obraná politika sú všetky zakotvané v kapitole 3 to neznamená, že táto služba bude súčasťou komisie. Nie, táto služba bude autonómna, samostatná a samozrejme bude mať vlastný správny rozpočet a bude e, môcť aj vymenovať príslušné funkcie. Ale je treba zabezpečiť efektívnosť a koherentnosť pri formulácii politiky. A to som práve povedal. <coughs> Preto táto služba musí byť zakotvená e, v samostatnom pláne EÚ. Chceme širokú službu so širokým záberom, s ambicioznými cieľmi aby sme mali možnosť e, rozvojovú politiku a susedskú politiku takisto zohľadniť, politiku humanitárnej pomoci, pretože tieto nemajú žiadne miesto v danej predmetnej službe a je logické, že nemôže existovať e, spoločná vonkajšia politika bez súhlasu členských štátov. Rozhodovací proces e, pripúšťa len jednomyselné rozhodnutia, ale E, nebude existovať spoločná vonkajšia politika bez komunitárneho prístupu, čiže bez služby, ktorá e, môže uvažovať v tom smysle, aby e, sa skonštatoval spoločný záujem Európskej únie. Táto zahraničná alebo vonkajšia politika nebude nahrádzať národnú vonkajšiu politiku, ale má to byť akési doplnenie alebo posilnenie vnútroštátnych politík a myslím, že zmluvy e, hovoria v tejto súvislosti veľmi jasne. My v Európskom parlamente, ako viete, pán predseda, sme ochotní rokovať s pani Ashton, s radou aj s komisiou, chceme napredovať, pretože si myslíme naozaj, že to, čo teraz v EÚ potrebujeme, je čo najrýchlejšie zriadenie tejto služby. A Európsky parlament je ochotný naozaj e, napredovať v rokovaniach. Ďakujem, e, pán Ferhovštát, e, ďakujeme obom našim spravodajcom za tieto veľmi jasné vyjadrenia. A než začneme s rozpravou, chcel by som vás všetkých informovať, že Máme tu eminentnú delegáciu zo Sádskej Arábie, sú tu zástupcovia diplomatickej služby. E, sme veľmi potešení, že sú tu medzi nami a chceme upozorniť, chceme na to poukázať, že záujem o európsku diplomáciu naozaj zachádza nad rámec hraníc únie a zahrania aj oblasti, ktoré e, sa nachádzajú mimo Európskej únie. To nás naplňa spokojnosťou. Stručne chcem povedať, že máme 23 národných parlamentov, ktoré sú tu zastúpené, 28 komôr, 40 poslancov, ktorí sa e, zapájajú do tohto podujatia. Z Maďarska a Spojeného kráľovstva sme dostali ospravedlnenia. Nachádzajú sa v v povolebnom období, takže ešte mali nejaké iné starosti, nemohli prísť z časových dôvodov. A tým môžem otvoriť rozpravu. Pokúsim sa naozaj národným poslancom aj európskym poslancom prideliť slovo rovnakým podielom a samozrejme by sme sa mali snažiť aj o určité spravodlivé geografické rozloženie, aby bol zohľadnený aj tento aspekt. rečnícky čas máte na obrazovke, podľa toho sa môžete orientovať, aby ste vedeli, koľko času ešte máte na rečnenie. Prvá pripomienka kolegyňa Jacques Blanc z francúzského senátu. 3 minúty. D'abord, permettez-moi d'exprimer de, une très grande satisfaction au nom du Sénat français de... Ďakujem, pán predseda. Pre všetkým by som chcel poďakovať za E, za túto možnosť e, diskutovať s Európskym parlamentom za francúzsky senát e, k otázke založenia alebo vytvorenia tejto externej služby. To je, to je niečo, čo je veľmi ako nová, úplne nová vec, a pozitívna vec. V podstate odráža politickú situáciu aj Lisabonskú zmluvu. Francúzsky senát prijal stanovisko k tomuto, tejto externej službe a naše stanovisko sa týka hlavne troch vecí. Poprvé, my si myslíme, že Európska externá služba musí byť sui generis musí mať dostatočnú vzdialenosť od komisie a od rady, musí byť autonómna z hľadiska rozpočtu a z hľadiska riadenia pracovníkov. avšak e, to e, nevylučuje teda možnosť kontroly, o ktorej sa práve teraz hovorilo. To znamená, že musí byť možnosť kontroly e, činnosti tejto externej služby. Takisto potrebujeme um, čo, jasné kritéria, tak aby sme mohli teda zabezpečiť konzistentnosť. Takže e, v súlade s, e, so spravodajcom to bude, e, táto služba sa bude venovať spolupráci susedskej, humanitárnej pomoci a takisto aj bude nasadená v krízových situáciách. A krízové situácie sú väčšinou špecifického charakteru. Potom je treba zdôrazniť to, aby externá služba udržiavala e, veľmi úzke vzťahy so všetkými parlamentami, teda národnými parlamentami, tak ako je to dnes. To znamená, že nie len s Európskym parlamentom, ale musia spolupracovať s národnými parlamentami, pretože tu existuje určitý prvok medzivlá, medzivládnej politiky a takisto aj určitý prvok komunitárnej politiky. Takže mm, je to taký hybridný systém a my musíme sa uistiť v tom, aby sme mohli uplatňovať dostatočnú politickú e, moc, aby, sme, aby táto externá služba mala dostatok e, politickú podporu, aby mohla byť dostatočne silná. A my chceme, aby ten, táto služba bola úspešná, aby mohla, aby odrážala naše politické ambície. E, musíme naozaj ísť eh, za hranice toho, čo je stanovisko nejakého jedného národného parlamentu. Musíme to všetko zgrupovať, tak aby to všetko zosúvali, zhrnulo e- európske sily. Ďakujem pekne, vrý predseda, ďakujeme za dodržanie rečníckého času. Teraz eh, Polský Senát. E, panie przewodniczący, panie i panowie, w imieniu... Dámy a páni, pán predseda, v mene Polského parlamentu, Polského senátu, e, by som chcela zdôrazniť nasledovné. Myšlienka e, vytvorenia veľmi efektívnej a e, účinnej externej služby je veľmi dobrá a Polsko túto myšlienku podporuje aj celý tento projekt tak ako ho vlastne predstavila vysoká predstaviteľka a spíňa podpredsednička komisie. A takisto to bolo schválené aj na Rade pre zahraničné záležitosti 26. apríla. Tu sa odvolávam na návrh rozhodnutia o fungovaní Európskej externej služby a tento návrh obsahuje viacero veľmi dôležitých eh, myšlienok, ktoré predložilo aj Polsko časť z nich. A my si myslíme, že Európska externá služba je inštitúcia, eh, ktorá prinesie pridanú hodnotu Európskej únii. Takže európske inštitúcie, teda Európsky, Európsky parlament, budú môcť e, konať e, fungovať aj na externej, e, v externej aréne do väčšej miery, ale tak, ako už dnes bolo povedané, táto inštitúcia by mala byť postavená na báze rovnakých príležitostí a rovnoprávnosti spolupráce všetkých členských štátov na rovnocennom základe a za neustáleho udržiavania plnej transparentnosti pri najímaní alebo nábore pracovníkov. Táto inštitúcia takisto musí zabezpečiť aj rešpektovanie geografickej vyváženosti. A Polsko víta návrh e, vyhlásenia, e, ktoré sa týka spolupráce vysokej predstaviteľky a Európskeho parlamentu. A my si myslíme, že neformálne stretnutia novovolených eh, šéfov delegácií členských štátov Európskej únie s členmi eh, výboru pre zahraničné otázky Európskeho parlamentu sú naozaj veľmi dobrou myšlienkou, pretože týmto spôsobom by sa Európsky parlament mohol eh, vyjadrovať alebo zasahovať do um, externej politiky Európskej únie. A zároveň si myslíme, že bolo by treba urobiť viac práce alebo viac práce venovať ehm, tomu, akým spôsobom bude Európsky parlament vykonávať svoju kontrolu a zástup, akým spôsobom eh, bude eh, zastupovať eh, predstavi, vysokého predstaviteľa, pretože vysoký predstaviteľ môže byť zastúpený um, ehm, s Európskym parlamentom. Ehm, predseda, ďakujem pekne. Teraz e, kolega z Európskeho parlamentu, pán poslanec Salafranka, e, ktorý je koordinátorom vo výbore pre zahraničné záležitosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď bol predsedom e, výboru náš predseda hovoril, že budovanie Európskej únie je veľmi dôležité, avšak nesmieme strácať zo zreteľa hlavnú, ten hlavný smer. To znamená, že musíme vedieť, aké sú hlavné ciele Európskej vektornej služby. To znamená, bude treba vytvoriť spoločnú zahraničnú politiku, ktorá bude e, koherentnejšia a lepšia. E, preto vlastne aj Lisabonská zmluva milníkom pre medzivládny priestor. A v podstate ide o prechod k k, k spoločenstvu ako takému. Lisabonská zmluva to takisto obsahuje, už o to spomínali aj pán Brok, aj pán Ferhofštát. Sú tu konzultačné procesy a tak ako aj povedal pán Brok, Európsky parlament sa nevzdá svojich e, možností konzultovať a neukončí takéto konzultácie, kým nebudú ukončené pod, alebo dosiahnuté um, požiadavky alebo potreby Európskeho parlamentu počas e, vyjednávaní. Takže ja možno ešte počkam na to, čo povie pani Savka. A zastavil by som sa pri problémoch, ktoré sa týkajú náboru personálu do tejto služby keďže však e, tieto otázky nebudem môcť položiť, potom položím ich už teraz. To znamená, že budeme tu mať e, limit 10 rokov pre zamestnanosť týchto ľudí, alebo tento limit nebude 10 rokov. Ja dúfam, že tie rokovania alebo tie vyjednávania budú úspešné a že sa napokon zhodneme. Pán Ferhovštát tu povedal niekoľkokrát, že musíme všetko preto urobiť, aby to bola vonkajšia e, služba alebo vonkajšia činnosť, ktorá bude vyvážená. To znamená, že nebudú nezohľadňované požiadavky národných diplomatických zborov a zároveň ale budeme podporovať spoločnú zahraničnú politiku. Ešte mám jednu otázku, alebo možno, že skôr je to pripomienka. Ehm, myslím si, že by táto externá služba by mala zjednodušiť a určite hlavne zlepšiť súčasnú situáciu. Nemala by prispievať k tomu, že všetko bude ešte komplikovanejšie a že to napokon celé povedie k tomu, že medzi členskými štátmi vznikne tu zase boj o čosi, boj o moc a podobne. Ehm, ja by som chcel požiadať pána Kristofersena, aby ehm, nám mohol povedať niečo o určitých eh, lehotách dokedy budeme chcieť sa dopracovať k nejakému počiatočnému rozhodnutiu, budeme rokovať v júli. Ja by som chcel vedieť, akým spôsobom si predstavuje Catherine Ashton e, ten časový harmonogram, ako budú prebiehať tieto konzultácie, kedy sa dokončia, kedy bude prijaté rozhodnutie. Ehm, ďakujem pekne. Teraz e, dám slovo e, pán, pánovi Koskinenovi z Fínskeho parlamentu. Herra puheenjohtaja, kiitos. EUn ulkoasianhallinnon perustaminen on osa... Ďakujem pekne. Založenie eh, Európskej externej služby je dôležitý krok, ak chceme zvýšiť eh, dôležitosť Európskej únie ako obchodného partnera. A vysoký predstaviteľka On jo vaatinut paljon kom- Zároveň jej um, pracovníci tejto externej služby budú vykonávať veľmi dôležitú činnosť, ale určite je veľmi teraz dôležité, aby jednotlivé strany sa dohodli na jednotlivých e, otázak, otázkach, e, ktoré vlastne sme už, e, to sme vlastne počuli už aj z úst predrečníkov. Um, súčasťou tejto, e, týchto problémov e, externej služby, respektíve niektoré z týchto otázok e, vonkajšej externej služby sú ešte stále problémom pre niektoré národné parlamenty. Požadujeme, aby bol, sa zodpovedala táto služba Európskemu parlamentu, ale aj Európska rada, ako aj Rada ministrov Eh, považujú za demokratické, aby eh, to, za to bolo, sa zodpovedali aj národným parlamentom. No už mohol, možno by som mohol odporučiť spravodajcom, že možno by sme mali vziať do úvahy aj názory občanov Európskej únie. Um, my sme chceli budovať Európu pre eh, občanov, pre euroobčanov a v podstate to takisto obsahuje aj to, že občania um, budú môcť eh, mať prospech z toho, že bude takáto služba. To by možno, že to by mal byť eh, dobrý vývoj ehm, situácie, ale zároveň ehm, prenos informácií v prospech ehm, jednotlivých členských štátov, to bude veľmi dôležité pre budúcnosť v Európskej únii je našim spoločným záujmom to, aby sme boli schopní E, dostať do pohybu čo najskôr túto externú službu. A dôsledkom tohto je, že aj keď niektoré služby sú medzivládne, niektoré sa stanú spoločnými, európskymi a táto súčasná diskusia by mal byť e, krokom k hľadaniu riešenia tejto situácie. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, pán Kovskinen. Teraz dám slovo pánovi Papkisovi z Litovského parlamentu na 3 minúty. Thank you, Mr. President, for this opportunity. Ďakujem, pán predseda, za túto možnosť a dovolte, aby som vyjadril aj pozdravy nášho parlamentu vám, aj za možnosť diskutovať o týchto otázkach eh, s vami k externej službe. Veľmi stručne naše eh, pohľady na situáciu, ako to my vidíme ehm, celkovo, alebo celý litovský parlament mal o to veľký záujem, aby e, čo najskôr vznikla e, silná a aktívna externá služba pre Európsku úniu. Samozrejme, že my sme chceli vedieť, aby táto inštitúcia bola sui generis a chceli by sme, aby to všetky otázky z hľadiska pracovníkov aj rozpočtu sa čo najskôr vyriešili. Čo sa týka otázky pána Kristofersena a otázky pani Eštonovej, Chceli by sme tiež vedieť, akým spôsobom oni plánujú prispievať eh, k zastúpeniu jednotlivých členských štátov v tomto službe a akým spôsobom to môže aj pozitívne ovplyvniť budúci vývoj tejto služby. Čo sa týka poľa pôsobnosti tejto služby, my zdieľame alebo sympatizujeme s uznesením francúzského senátu aj s niektorými rečníkmi, ktorí hovorili o tom, že by to sa malo venovať takým otázkam ako aj susedská politika, rozvojová politika, e, krízový manažment. My Myslím si, že toto sú veľmi zaujímavé a dôležité e, dodatky či návrhy. E, e, Litva takisto Lotyšsko takisto vidí aj budúcu možnosť posilniť európsku silu globálneho hľadiska a takisto, keď chceme hovoriť o globálnej úlohe, nemali by sme hovoriť o národných občanoch alebo občanoch jednotlivých štátov, a nemali by sme hovoriť o nejakom nepriateľstve E, medzi naši, respektíve mali by, bolo by dobre, aby e, ten vzťah medzi Európou alebo európskymi inštitúciami a občanmi by sa jednoducho mal k sebe približovať a bol by sa zlepšovať. A to by všetko by malo viesť tomu, aby sme to robili v prospech našich občanov, lebo to je vec, ktorá bude pomáhať občanom e, v, v rôznych aspektoch, nielen v aspektoch samotnej tejto služby, ale aj v iných aspektoch rozvoja Európskej únie. Takisto by sme chceli zdôrazniť, že je veľmi dôležité z, pána, z prezentácie pána Kristofersena vidieť špecifickejšie, akým spôsobom vidí možnosť eh, osobitných eh, zástupcov, ktorí budú pracovať v tejto inštitúcii, pretože toto je otázka, ktorú by sme chceli mať, o tomto mať jasnejšie. Ďakujem pán predseda za tento čas, ktorý som dostal. Predseda Ďakujem pekne pánovi Pabrikovi. Teraz má slovo pán Roberto Belgieri, ktorý zastupuje eh, na, na komisárskú skupinu. Nám no, máte 3 minúty z Európskej komisie. Ďakujem pekne. Pani Brok a pani Verhofstadt už vysvetlili, akým spôsobom budú fungovať eh, tieto rokovania, nielen aby sme teda e, si splnili svoje e, práva, ktoré vyplývajú nám z, z, zo zmluvy, ale aby sme takisto vytvorili skutočne aj efektívnu externú službu. Myslím si, že je to veľmi dôležitá e, pointa. Ja by som chcel vidieť posilnenie spoločného úsilia Európskeho parlamentu, aj národných parlamentov a e, Chcel by som, aby nás kolegovia z národných parlamentov považovali, za prirodzených spojencov. Um, táto ehm, aj zmluva ako taká nielenže posilňuje pozíciu parlamentu, ale aj e, takisto aj rada je považovaná za druhú legislatívnu komoru, čo tým pádom vytvára priestor aj pre kontrolu národných parlamentov e, vo vzťahu k rade. Takisto už sme tu videli, aký bude rozsah ehm, práce, respektíve pole pôsobnosti externej služby ehm, vidíme, že je tu túžba, aby ehm, táto služba bola autonómna od komisie, a však v čase, keď môžu byť e, e, rôzne interpretácie, my potrebujeme úplne veľmi jasnú definíciu jednotlivých bodov, teda z, možnosť politickej kontroly, parlamentnej kontroly, Ehm, tu nehovoríme čisto o e, vnútro alebo medzivládnom rozhodnutí o spoločnej bezpečnostnej finančnej politike, ale hovoríme tu o článku 36 Lisabonskej zmluvy, ktorý musí byť e, absolútne rešpektovaný a naše požiadavky musia byť absolútne jasné a my chceme parlamentu kontrolu e, spoločnej bezpečnostnej finančnej politiky, chceme kontrolu rozpočtu, chceme, aby parlament bol ale informovaný o každom jednom kroku. Aj národné parlamenty a ďalšia dôležitá vec ambície zabezpečiť privilegia či práva, slobody rozvojovej politiky by sme takisto boli za to, keby tento externá služba sa pokrývala aj s otázku susedskej politiky a humanitárnych otázok a krízového manažmentu, ako to bolo navrhnuté, ale E, súvisí tu aj potom otázka finančnej zodpovednosti e, komisie za túto službu. Takže chcel by som poďakovať e, pánovi Kristofer Slovenovi za rokovania, avšak vývoj rokovaní bude závisieť aj od toho, aká bude politická kapacita rokujúcich aj úradujúceho uradujúceho predsedu Dag Delen del Bundestag tedesco. Predseda, ďakujem pekne. Polkovej snem Bundestag. Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Sevim. Ďakujem, pán predseda. Ja som Sibyl Nádl, som členka Bundestagu a e, vonkajšieho výboru nemeckého spolkového snehu na základe rozporuplných prístupov a záujmov, ktoré tu vyplynuli, sami e, e, Európa v rámci zahraničnej služby má stá byť viac ako predpolitická. Ako poslankyňa suverénneho štátu je aj pre mňa osobne veľmi dôležité, aby zahraničná politika aby sme vonkajšiu politiku ako poslanci a poslankyňa aj naďalej mohli sporu rozhodovať v nemeckom spolkovom sneme a nie ako to tu stručne bolo uvedené, že zahraničná politika v rámci EÚ sa vlastne zruší. A v tejto súvislosti e, s Európskou zahraničnou službou, tak ako to bolo doteraz koncipované, bol urobený krok k oslabeniu mimoriadne, mimoriadne vzhľadom na rozsudok e, Lisabonskej zmluvy zo strany Nemeckého ústavného súdu, teda je to krok k oslabeniu tohto v Nemecku platného, tejto v Nemecku platnej parlamentnej výhrady vzhľadom na e, vojenské nasadenia EÚ. To znamená ďalšie e, oslabovanie plánované zapracovanie vojenských štruktúr do Európskej zahraničnej služby by pre diplomatickú službu z celosvetového hľadiska bola jednorazová a je to viac ako pochybné. V Nemecku e, zahraničný orgán a ministerstvo obrany e, nie sú zlúčené a na to sú dobré dôvody vôbec nehovoriac o ministerstve pre rozvoj. A toto rozdelenie diplomatických a vojenských štruktúr predstavovalo základný pilier e, našho demokratického, e, našej demokratickej štátnosti a rovnako je to aj v iných štátoch. Ešte stále sú tu ešte viaceré otvorené a nevyjasnené otázky, počnúc efektívnou parlamentnou a demokratickou kontrolou Európskej e, zahraničnej služby, až po otázku, okoľko viac budú tieto zahraničné služby, e, okoľko viac nákladov budú spôsobovať vzhľadom na e, napätú finančnú situáciu v európskych členských štátoch a v Európskej únii. My ako poslanci sa pýtame, akým nákladom budeme čeliť. Európa rozhodne nepotrebuje nový e, niekoľko miliardovú ne, novú niekoľko miliardovú militarizovanú službu. Ďakujem. Grazie onorevole Dagdelen. La parola al collega Ribeiro Castro. Ďakujem pekne. Teraz uh, bude pán uh, eh, Libero Castro na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Nadvezujúc na to, čo povedal uh, pán veľvyslanec Christopherson, chcel by som povedať, že nie som prekvapený že zriadenie e, takejto služby pre vonkajšiu činnosť e, trvá dlhšie, ako bolo pôvodne predpokladané. Každému je jasné, že je to veľmi komplexný proces a myslím, že by sme dávali prednosť tomu, aby to realizovalo pomaly a dobre, racionálne a nie, aby sme tam unahlovali niektoré rozhodnutia. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť teraz na niektoré body. Veľmi stručne. Chápem, že Európsky parlament chce vyjadriť svoje stanovisko ale nemali by ste zbytočne preťahovať eh, ten proces konzultácie, lebo je to konzultácia a nie rozhodnutie a preto by mala byť rešpektovaná aj zmluva. A chcel by som apelovať na kolegov v parlamente, aby konali eh, v rámci postupu konzultácie, aby sa toho striktne pridržali. Teraz by som rád predostavil niekoľko postrehov pánovi vyslancovi. Keby to bolo možné, a to ponecháme na vaše uváženie, možno by tie služby, ktoré budú spadať pod baranku Eštonov, možno by mohli e, spadať pod členské štáty, že by to boli výbory pre vonkajšie záležitosti. Je to vec, ktorá vplýva na národné výsady, ako spomínala kolegyňa z Nemecka, a je tu vážna obava o budúcom vývoji takejto služby. Dokonca by som vo svojich úvahách zašiel až tak ďaleko, že e, som povedal, že sú právom spomenuté tieto obavy. A takisto je to otázka nielen týkajúce sa Európskeho parlamentu, ale aj národných parlamentov. Preto by bolo vhodné, keby služby, ktoré budú spadať pod baronku Eštonovu, keby sa odvíjali od národných parlamentov, a od e, súčinnosti s národnými parlamentami, tak aby sme my dostávali priestor v rámci tohto procesu, aby sme dokázali e, vyjadrovať svoje obavy zriadovaniu takéto služby. Druhá vec, ktorú by som rád chcel objasniť, je vlastne organizačná štruktúra tejto služby pre vonkajšiu činnosť, hlavne pokiaľ ide o tretinu e, členov tejto služby, ktorí budú menovaní členskými štátmi. Akému pokroku došlo e, na tomto poli doposiaľ? A nakoniec e, chcel by som ešte povedať, že som za Európsku službu pre vonkajšiu činnosť e, vo forme, ktorá bude komplexná, ktorá bude pokrývať e, obchod, susedskú politiku, spoluprácu rozvojovú a takisto humanitárnu pomoc. Nielen kvôli tomu, že je to súčasť e, balíka vonkajšej politiky, nedávalo by zmysel, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť bola zbavená nejakých principiálnych elementov, alebo ich neobsahovala, sú to oblasti, ktoré nie sú len výlučnou e, pôsobnosťou EÚ alebo právomoci, sú to oblasti, kde aj členské štáty majú značné množstvo skúseností a bola by škoda od tejto skúsenosti. prísť. Chcem sa teda spýtať, akým spôsobom to zohľadňujete pri vytváraní tejto služby. Ďakujem. Ďakujem pán Liberoj Castro. Pani Lunáček, 3 minúty. E, ďakujem pekne, pán predseda za moju skupinu za zelených a EFA, eh, je veľmi dôležité, že táto spoločná európska vonkašia služba je ambicioznou službou, ktorá Európsku úniu a jej ciele, hlavne ciele, ktoré sa týkajú boja proti chudobe a boja za ľudské práva, eh, nejakým spôsobom eh, transparentňuje a zhmatateľňuje aj na iných oblastiach, iných oblastiach zeme. Preto podporujeme my to, čo už zaznelo z úst niektorých členov národných parlamentov, napríklad konzulárne služby by mali byť k dispozícii silnejším spôsobom pre e, občanov EÚ. Ja sama som 10 e, rokov bola poslankyňou Rakúskeho parlamentu a považujem e, dnešné zasadnutie práve v tejto súvislosti, ako povedal pán Gery, za isté spojenie, za isté spojuko medzi národnými parlamentami a parlamentom s európskym pri vytváraní takejto služby. A obavy, ktoré zazneli a ktoré som si tu vypočula, že národné parlamenty budú zbavené vplyvu a e, právomoci, tak e, tým nesúhlasím. Práve kolegyňa, ktorá hovorila o tom, e, ako sa to deje v rámci spolkového snemu a že niektoré veci budú odňaté spôsobnosti národných parlamentov, napríklad týkajúce sa obrany, a to nesúhlasím s tým. To nie je jednoduchá pravda. Je mi ľúto, ale nie je to tak, vraví pani Lunaček. Viem to sama ako poslankyňa zelených, ktorá sama za to bojovala, aby národné parlamenty nadalej mali právomoci v týchto oblastiach obrana tejto záležitosti. Ale pokiaľ ide o tie podstatné obsahové záležitosti, ktoré sa týkajú vonkajšej služby, otázka, že tu budeme mať vlastne službu, ktorá sa bude zaoberať koherentným spôsobom otázkami susedstva a boja proti chudobe a tak ďalej. Musí nám byť jasné, že finančné záležitosti a iné naďalej zostanú v pôsobnosti e, komisára pre rozvoj. A ďalšie štyri dôležité body, ktoré sú z nášho pohľadu dôležité. Poprvé, v rámci tejto služby pre vonkajšiu činnosť potrebujeme generálne riaditeľstvo pre e, prevenciu konfliktov, riadenie krízo, krízových situácií a tvorbu mieru, no, peace building. E, vidíme tu veľký priestor, pokiaľ ide o prevenciu konfliktov, čiže musí to byť zakotvené veľmi pevne v rámci pôsobnosti Ďalej musíme sa zasadiť za e, rovnoprávnenie žien a mužov v rámci e, zamestnaneckých pomerov, aj teda aj pri výbere, výbere personálu. E, vieme aj z parlamentu, že napríklad tá prítomnosť žien nie je až taká výrazná, čiže je tu vonkajšia služba, ktorá je zriadovaná. Pani Veštanová je našou spojenkyňou, tak povediať v rámci tohto snaženia. Takže musíme za, za, zaručiť rovnoprávnenie. Ďalej pokiaľ ide o ľudské práva, kolegyňa, ktorá je e, poslankyňou a ktorá je vo výbore pre e, ľudské e, práva, tak ona o tom ešte povie viac, ale musíme každopádne zaručiť, aby to bolo v súlade s článkom 21 Lisabonskej zmluvy, aby to bolo podľa toho, aby boli takisto aj tzv. fokálne body zriadené v rámci delegácií. Okrem toho chcem len povedať, že podporujeme to, čo povedali pani Brok a pán Ferhovstad, hlavne pokiaľ ide o Eh, oddiel 3 rozpočtu, pokiaľ ide o súdržnosť. Ďakujem. Ďakujem, pani Lunášek. Pán Delares z greckého parlamentu. Pani, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda. v týchto časoch všeobecnej reštrukturalizácie a takisto v rámci medzinárodnej krízy. Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mohla zohrávať podstatnú úlohu pri napríklad boji proti chudobe. Myslím si, že je to naozaj významná výzva, ktorá stojí pred Európskym parlamentom po tom, čo bola schválená Lisabonská zmluva. Ako zástupkynia greckého parlamentu by som chcela niekoľko podstatných vecí našrtnúť. Táto služba bude musieť fungovať čo najtransparentnejšie. Musí byť transparentná smerom k zamestnancom a takisto musí byť transparentná, pokiaľ ide o využívanie svojich výsad a práv. Takisto je nevyhnutné zaručiť eh, rovnovážne zastúpenie jednotlivých strán takisto musíme zabezpečiť, aby došlo aj k geografickému zrovnoprávneniu e, a musíme zaručiť, aby všetky štáty boli zastúpené bez toho, aby boli prijímané nejaké výnimky alebo na to, aby táto služba fungovala efektívne a účinne, budeme musieť zabezpečiť systémy rýchlej a efektívnej komunikácie medzi touto službou, členskými štátmi, parlamentom. A parlament e, má e, isté právomoci, ktoré vyplývajú z, rozhodn- z procesu spolurozhodovania, musíme sa vyhnúť javom, ako napríklad zdržovanie pri rozhodovacích procesoch. ktoré by mohli negatívne vplývať na fungovanie e, tohto nového orgánu, a tak EU ako samotnej. Čiže táto služba musí spolupracovať nielen so samotnými inštitúciami EÚ, ale takisto členskými štátmi musí tvoriť základ. Toto musí byť základom jej práce budúcej. A toto bude aj dávať priestor na jej ďalší vývoj, pretože služba pre vonkajšiu činnosť e, bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu, e, pokiaľ ide o riešenie všetkých palčivých problémov e, v rámci krízových čas, čias, ktorých sa nachádzame. Ďakujem pekne, pani Laura. Lamberto Dini predseda výboru pre zahraničné záležitosti z Talianského senátu. 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Napriek tomu, že všetci máme v rámci tohto zhromaždenia privilegium vyjadriť sa v materinských jazykoch, ja som si zvolil angličtinu, ktorá je jedným e, z dvoch pracovných jazykov Európskej únie. krátkosti sa vyjadrím k tomu, čo už predtým povedal pán veľvyslanec Kristoffersen, pán Brock a pán Ferhostad ako spravodajcovia. Najskôr by som chcel uviesť, že ako náhle bude zriadená táto diplomatická služba, to neznamená, že budeme mať aj e, politiku zahraničnú. Kto bude formulovať túto politiku? úradníci, ktorí sú delegovaní do tejto diplomatickej služby, e, budú oni pomáhať formulovať túto, túto politiku, alebo sú tam len na to, aby e, naplňali rozhodnutia, ktoré budú príjmané na inej úrovni, napríklad na Rade ministrov pre zahraničné záležitosti, ktorej bude predsedať vysoká predstaviteľka. To je prvá pripomienka. My uznávame a zároveň aj súhlasíme s tým, že e, táto služba ako služba sui generis nemôže byť novou inštitúciou je to služba, ktorá má vlastnú právomoc, pokiaľ ide o rozpočtové záležitosti a zamestnanecké záležitosti alebo obsadzovanie personálne. Pán Brok správne poznamenal, že pokiaľ ide o demokratické zodpovedanie sa alebo politickú kontrolu, nie je dostačujúce mať to len na úrovni džentlmenskej dohody medzi radou alebo vysokou predstaviteľkou, respektíve Európskym parlamentom Myslím si, že toto bude musieť byť jasne vyšpecifikované a stanovené v konkrétnom dokumente, e, napriek tomu, že to nie je medziinstitucionálna otázka, ale bude to musieť byť veľmi presne e, postihnuté. Napríklad vo vyhlásení vysokej predstaviteľky o politickej zodpovednosti v poriadku, tu sa hovorí o tom, že vysoká predstaviteľka bude konzultovať parlament E, pokiaľ ide o podstatné aspekty zahraničnej politiky, ale z tohoto by mal byť vytvorený oficiálny dokument, ktorý bude upravovať tie vzťahy obojstranným, strany oboma smermi, hlavne pokiaľ ide o misie. Tu sa uvádza, že parlament bude konzultovaný, e, pokiaľ ide o misie, ktoré sú financované mimo európskeho rozpočtu. Myslím si, že parlament by mali konzultovaný vo všetkých misie, pokiaľ je o všetky misie, pretože vojenské misie, boli, ktoré sú platené členskými krajinami, nie sú súčasťou vonkajšej politiky EÚ. Je to tak? Nie. Preto si myslím, že všetky misie by mali byť predmetom konzultácií. Pán Brok takisto uviedol, akým spôsobom bude uplatňovaná politická kontrola ak nebude prítomná alebo k dispozícii vysoká predstaviteľka. Myslím, že toto je kľúčová vec. Len tá vysoká predstaviteľka je volenou osobou, ktorá nemôže prísť s nejakým zástupcom, to nestačí. Ona by mala byť prítomná e, v momentoch, kedy prebieha konzultácia s Európskym parlamentom. Pán Ferostat, súhlasíme s tým, že služba musí byť e, čo najambicioznejšia ale musí to byť e, taká štíhla služba, nemôže to byť nejaká mamutia, nejaká ťarbavá služba. A to nielen z dôvodov, ktorú vedla predtým nemecká kolegyňa, musí to byť z dôvodov účinnosti, efektívnosti. Služba môže dávať isté usmernenia, ale nemôže prebrať e, administratívne riadenie Európskej únie. Napríklad všetky externé služby komisie by mali naďalej spadať pod komisiu. Nemalo by dojsť k ich zlúčeniu do tejto služby alebo integrácii s touto službou. Potrebujeme koordináciu a vysoká predstaviteľka v konečnom dôsledku je vysokou predstaviteľkou komisie. A preto môže tieto usmernia realizovať z tohto, z tejto úrovne, bez toho, aby nejakým spôsobom vytvárala nejakú nadstavbu, ťarbavú u mamučiu všetci tí delegáti a všetci teda úradníci, ktorí budú súčasťou tejto služby, všet, mnohí z nich si budú vyžadovať školenia diplomatické, pretože nikdy predtým nefungovali na tomto poli diplomácia, a preto bude nevyhnutné e, zabezpečiť školenia pre európskych diplomatov. Toto sú tie veľmi dôležité faktory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dini. pán Duff. 3 minúty. Pán predseda, zmluva nás e, bude nabádať k tomu, aby sme zlepšili kvalitu a pravidelnosť spolupráce medzi týmito dvoma parlamentnými úrovňami nie je to nejakým spôsobom predpisujúce alebo preskriptívne a myslím, že musíme diskutovať a navzájom konzultovať e, veľmi komplexne, skôr ako sa dohodneme na odsúhlasenej a vhodnej formule vzorci, ale samozrejme musíme vytvoriť a zriadiť fórum, ktoré bude vhodné na to, aby obdržalo a preskúmavalo tak predsedu Van Rompuja, ako aj, ako aj Kathy Ashton. Pretože obaja majú e, zodpovednosť za spoločnú bezpečnostnú zahraničnú politiku. Avšak niektorí kolegovia, ako sa domnievam, e, boli pomerne selektívni, pokiaľ ide o ich výklad zmluvy Catherine Ashton nie je e, výlučne e, zodpovedná za spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, ale za koordináciu všetkých e, vonkajších aktivít únie. A služba pre vonkajšiu činnosť, jej funkciou vlastne je slúžiť baronke Eštonovej mali by sme teda byť komplexní a nemali by sme upomínať žiadne e, faktory pri vykladaní e, zmluvy. Pán Ribeiro de Castro zná sa, že navrhoval, aby Cathy Ashton mala povinnosť vycestovať do 27 krajín a oslovovať tam národné parlamenty. Môžem mu povedať, že to je úplne nepraktický návrh. My od nej žiadame aby cestovala po celom svete a aby bola zároveň aj v Bruseli. A nebudem to možné logisticky pre ňu, aby potom dokázala verne slúžiť parlamentnej demokracii, keď bude takýmto spôsobom našponovaná medzi 27 národnými parlamentami. plus e, aj e, Európsky parlament, teda nad rámec e, týchto národných parlamentov. Mali by sme teda pokračovať v uvažovaní nad vhodným prístupom. Ak by sme urovnali túto záležitosť parlamentnej spolupráce. Ďakujem pekne, pán Dav, Stylianides z, cyperského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za toto milé pozvanie, láskavé pozvanie. Po tom, čo som si vypočul slova pána Dinyho, naozaj nie čo doplniť takmer. Možno len dva také postrehy, aby som ukončil, skompletizoval jeho vystúpenie. Zdá sa, e, že v kontexte našej diskusie by sme sa všetci zhodli na tom, že služba musí byť nezávislá, autonómna vo svojej povahe. To, čo mu hovoríme e, služba sui generis, a musí byť posudzovaná podľa, na základe svojej efektívnosti, na základe toho, ako e, dokáže zabezpečovať väčšiu súdržnosť v týchto politikách a ako dokáže plniť svoju špecifickú úlohu. Samozrejme, ako, pokiaľ sa bude venovať len otázke humanitárnej pomoci, tak potom služba ako taká nebude plniť úlohu, kvôli ktorej je vytváraná. Vypočuli sme si tie úvodné pripomienky pána Broka a aj pána Ferostata a potvrdil ich potom aj pán Dini. A tieto pripomienky, tieto postrehy majú pomôcť e, vytvárať e, tú potrebn- ten potrebný rámec, tak aby bolo zagarantované dobré efektívne fungovanie e, služby. A táto služba bude úzko prepojená na ministerstva zahraničných vecí a národné parlamenty členských štátov. Pomerne veľa sa diskutovalo o zriadení služby pre vonkajšiu činnosť v rámci nášho národného parlamentu a máme pocit a domnievame sa, že tie predbežné návrhy sú dobré, hlavne pokiaľ ide o samotné zloženie a tie dve tretiny, ktoré sú navrhované. Jeden problém, ktorý podľa nás bude musieť byť riešený, je ten rozpor medzi stanoviskom Národného parlamentu a vlády, a tak povediať ale to je problém, ktorý by nemal byť taký náročný na vyriešenie. Ďakujem pekne, pán Stylianides. Teraz zo Českého senátu. 3 minúty, pán Mondra. No, deve schiacciare. You have to yeah, press the... Okay. Uh, thank you very much. I think uh, Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pre národné parlamenty. A myslím si, že neočakávame, aby vysoká predstaviteľka neustále cestovala do členských štátov, ale ja keď e, som sem mohol prísť v polovici koaličných rokovaní na pár hodín, očakával by som aj ju, že by si našla čas sem prísť. Um, myslím si, že vo všeobecnosti možno podporujeme to, čo je na stole, ale sú dva kľúčové parametre tejto rozpravy. Jedna klasická e, klasický spor o peniaze a o moc medzi inštitúciami. Samozrejme, že či sa nám to páči, či nie, ale taká je demokracia. E, tiež je to taký pocit e, e, určitého časového tlaku, že musíme teraz niečo rýchlo preukázať, že my máme skutočnú spoločnú bezpečnostnú zahraničnú politiku a že Európa je skutočným hráčom. Myslím, že aj to je v zásade pochopiteľné, ale nejde tu iba o rýchlosť, ale ide aj o kvalitu. A tu by som uviedol dve veci. Jedna vec sa týka zastúpenia zastúpenia teda e, z v jednej veci súhlasím s Lambertom Dýnim, že mali by sme byť schopní komunikovať e, v dvoch jazykoch, angličtine a francúzštine. Na druhej strane je tu dôležitá otázka e, toho vlastníctva, že teda koho je tá služba, že to má byť naša služba, nie že to je ich a na, to, je, to sú oni a my a podobne. A myslím si, že ak dobre počúvam, tak e, Francúzi majú určitý pocit strachu z toho, že budú nedostatočne zastúpení. Tak ako sa majú cítiť nové členské štáty a čo ostatné? Áno, existuje tu tá formulka z hľadiska zmysluplnej geografickej rovnováhy, aby som očakával asi oveľa viac. Neviem, e, prečo E, my máme teraz e, len toto a nebojovalo sa za viac. E, ja by som možno, že očakávala taký tzv. Kinokov index, čo, ktorý sme mali po zavedený po roku 2004, po teda v tom rozšírení, lebo aspoň čiastočne to pomohlo mať dostatočné geografické geografickú rovnováhu, aj keď sme veľmi, veľmi ďaleko ešte od toho, čo by sme chceli. Potom druhá vec je stručná vec k rozšíreniu. Ja som si všimol, že niektorí hovoria o tom, že by to malo byť zahrnuté aj do rozši- polopôsobnosti tejto služby, ale myslím si, že mali by sme si byť vedomi, že skutočný e, rozširovanie nie je externá záležitosť, ale to je vnútorná záležitosť Európskej únie predsa. Predseda, ďakujem pekne. Teraz um, pán Tenok na 3 minúty. Moja skupina, skupina ECR, má určitý taký um, menší alebo menšinový pohľad na túto otázku. Um, aj keď e, nie sme úplne proti Lisabonskej zmluve, celkom sme boli na začiatku ani proti tej službe, ale už trošku sme sa posunuli ďalej, nie sme úplne len na opačnom konci. My si myslíme, že táto externá služba by mala byť predovšetkým e, medzivládnou otázkou, ktorú by mala riadiť rada, osobitne v otázkach e, spoločnej bezpečnosti a politiky, čo je samozrejme diplomatický cieľ. Takže um, Týmto by sme eh, jasne vytvorili super eh, Národnú komisiu. Samozrejme, že teraz táto e, služba by mala pokrývať aj rozšírenie, aj e, zahraničnú politiku. E, to sú kompetencie, ktoré má komisia. Potom sú tu určité strategické prvky, humanitárna pomoc, susedská pomoc, rozvojová pomoc. To všetko je veľmi sa do toho zmiešava. A úloha Európskeho parlamentu je takisto ako si pre, zmiešaná, pretože pretože máme tu článok 14 eh, Lisabonskej zmluvy, čiže tam nemáme ďalšie nové právomoci v otázkach bezpečnostnej politiky. Na druhej strane máme väčšie um, právomoci v oblasti rozpočtovej kontroly aj z eh, hľadiska takisto schvalovania eh, štatútu zamestnancov. Takže um, teraz e, de facto máme právo e, preskúmavať aj činnosť e, vysokej predstaviteľky. My sme vlastne tuto mali vypočutia a to sú také právomoci, ktoré tieto osoby majú, sú také, ktoré vlastne nedostali zástupcovia môjho parlamentu dokonca. E, ani v v americkom senáte takéto právomoci nie sú. Takže e, tak či onak táto služba by mala byť e, sui generis, a mala by mať svoj vlastný rozpočet a nie nejaký taký, ktorý ponechá komisia alebo súčasťou komisie. A naša skupina stále chce, by chcela, aby sme zabezpečili dostatočnú geografickú rovnováhu, ale myslím si, že príliš preštriktívne e, kvóty by zase podkopali kvalitu tejto služby a ja by som kľudne vyslal nejakého, diplo, radšej mal diplomata, ktorý vie anglicky, E, a, čínsky pre misiu do Číny, než nejakého geograficky zvoleného zástupcu, ktorý e, hovorí troma inými jazykmi, ale nehovorí po čínsky napríklad. Čiže bolo by treba zabezpečiť aj dostatočnú aj politickú rovnováhu, aby to bolo aj z, rov, z socialistickej skupiny, aj z pravicej skupiny a tak ďalej. E, budeme jednoducho musieť presne vedieť, že kto bude ten mozog toho celého a ten rotujúci prí princíp 6-mesačný e, znamená, že nikdy nie je nikto dostatočne dlho v Bruseli na to, aby pochopil e, jednotlivé e, otázky alebo úlohy, ktoré, ktoré treba splniť. Čiže ja si myslím, že rozpočet je veľmi zaujímavý, hlavne pre menšie krajiny, ale myslím si, že osobitne po tom, aká je momentálne dezilúzia u jednotlivých národných parlamentov. Táto otázka je veľmi komplexná, pretože musíme to urobiť správne tak, aby, pretože to bude tvoriť eh, zahraničnú politiku pre celé budúce generácie. ďakujem pekne, pán Tenok, hovorí pán predseda Júci. Ďakujem veľmi. Holandský zástupca. Ďakujem, pán predseda za túto príležitosť vymeniť si názory o zriadení EEAS. Z holandského parlamentu vyplývajú určité otázky o rozložený úloh a rozložený kompetencií medzi vysokou komisárkou, službou a komisármi, predovšetkým komisármi pre rozvojovú pomoc. Druhá komora holandská je toho názoru, že koherentná a integrovaná zahraničná politika je nevyhnutná pre silné vystupovanie Európskej únie na svetovom pódiu. Nuž, ale v rámci e, cezvládneho rámca, e, rešpektujúc jednotlivé kompetencie európskych inštitúcií, je to dôležité, aby e, bola zabezpečená inštitučná roznováha. Národné parlamenty musia prostredníctvom svojich vlád naďalej vyvíjať e, vlastne vplyv. Je takisto dôležité poukázať na to, že pri rozvojovej spolupráci Holandsko má určité ambície a veľmi radi s európskymi orgánmi budeme ťahať za jeden povraz. My by sme uvítali, keby táto služba na základe partnerstva mohla úspešne spolupracovať s východným bodom Lisabonskej zmluvy, predovšetkým na právo spolurozhodovania Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov. Ide o praktické e, vykonávacie práce. Táto služba musí efektívne pracovať a nesmie to vyústiť do nejakých mocenských bojov. Ďakujem pán Valkens pán Kolaten z rumunského parlamentu, predseda Európskeho výboru. Pán predseda, um, teda využijem možnosť hovoriť v rodnom jazyku. Ďakujem, že ste zorganizovali túto konferenciu. Myslím, že je to naozaj ten správny okamih. Dôležitý cieľ, ktorý sme si vytýčili v Bukurešti, spočíva v tom, že EEAD naozaj musí byť funkčná služba, fungujúca služba, aby sa hovorilo jedným hlasom pre e, vonkajšiu politickú, pre zahraničnú politickú oblasť alebo pre externé činnosti Európskej únie, ale treba ešte podotknúť aj niekoľko kritických bodov. Poprvé, už bolo povedané, že my sme toho názoru, že táto služba musí ostať autonómna, že musí disponovať vlastným rozpočtom, musí disponovať a spravovať vlastný personál a musí byť rovnako vzdialená od komisie ako aj od rady. A všetci členovia um, sa musia cítiť dobre v tejto novej štruktúre a každý musí mať dojem, že je dostatočne zastúpený vo svojej službe, v tejto službe. Ak e, k tomu nedojde, tak e, sa presadia jednotlivé záujmy, ktoré budú e, hájené bilaterálne a to je naozaj veľké riziko pre ERD, pretože ERD má byť koherentnou službou. Takisto sme toho názoru a už sme to počuli, že pri zamestnávaní personálu musí panovať maximálna transparentnosť. Musia tu byť stanovené jasné podmienky, jasné kritéria. Ďalej e, princíp geografického, e, geografickej vyváženosti takisto musí byť dodržaný. Personálne otázky tu musíme naozaj zachovať všetky práva, zabezpečiť zrovnoprávnenosť. V rumunskom parlamente sme toho názoru, že táto služba by mala byť zriadená čo najrychlejšie rozhodnutia a všetky pravidlá, ktoré sú s tým spojené, áno, samozrejme, e, tu e, v rámci korektného rozpočtu treba zabezpečiť správny priebeh. Teraz úloha parlamentu alebo parlamentov, to je možno trochu zložitejšie. Mám na mysli najmä úlohu Európskeho parlamentu. Myslím, že musíme naozaj e, vytvoriť rovnováhu medzi legitímny demokratickými záujmami Európskeho parlamentu na jednej strane, ale aj legitímnymi záujmami národných parlamentov, ktoré musia byť takisto zapojené. E, toto je príslušne upravené v zmluve, čo sa týka týchto kompetencií. Čiže záujmy Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov sú oprávnené, ale všetci dotknutí, všetky dotknuté strany naozaj e, e, sa musia riadiť tým, že všetci chceme funkčnú eh, službu. Politika susedstva. Toto samozrejme spadá do kompetencie tejto novej služby. Často e, sa stáva, že by sme si želali strategickejšie e, prístupy a nie len také technické pre také technické pre bratia tejto tematiky. Pán Šolc, ďakujem. A ja môžem uvítať e, túto rozpravu e, so zástupcami národných parlamentov. Myslím, že to poukazuje tým smerom, že v budúcnosti e, národne európsky budeme musieť zmýšľať aj v oblasti e, bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Musíme prestať e, dávať e, proti sebe národné a európske, ale ide o to, aby sme spoločné úlohy na medzinárodnej úrovni, aby aj v globálnom kontexte, aby sme tieto riešili spoločne. Takže výslovne chcem vyjadriť súhlas s fínským kolegom, ktorý povedal, že aj zahraničná bezpečnostná politika, aj zahraničná služba musí byť otvorená pre občanov, Myslím, že prioritou je demokracia, transparentnosť a e, spolurozhodovanie pri budúcich e, zahranično-politických otázkach musí byť v popredí. E, to je skutočná výzva. Zaznela tu otázka, aký bude obsah budúcej Mm, zahraničnej politiky. Ako bude to vyzerať, kto to stanoví a o tom musíme konkrétne pouvažovať, keď sa pustíme do koncipovania ERD. Európska únia ako partner iných štátov a regiónov vo svete, ktorá sa zasadzuje za boj proti chudobe, za e, občianske, za civilné riešenia konfliktov, za rozvoj, za ľudské práva a tak ďalej. Toto musí byť prioritná funkcia a jeden príklad, čo sa týka štruktúry Európskej zahraničnej služby, ešte nie je celkom vyjasnené, ako v budúcnosti bude vyzerať ten kanál e, pani Eštonovej e, pri vykonávaní kompetencií iných komisárov, ako sa tento kanál bude dať využívať, aby sa E, dodržala e, samostatnosť európskych úloh. Súhlasím aj s pánom Brokom a Ferhofstadtom. Treba poukázať na to, že ide o zabezpečenie kontroly e, komunitárnej politiky prostredníctvom Európskeho parlamentu a zdôrazňujem aj národných parlamentov a v budúcnosti potrebujeme oveľa intenzívnejšiu spoluprácu medzi národnými a európskymi parlamentmi príklad obchodnej politiky, rozvojovej politiky. E, chcem sa opýtať pána Kristofersona, ako konkrétne má v prípade konfliktov byť docielené riešenie bez e, toho, aby boli tie e, komunitárne záležitosti prenesené do medzivládnej e, roviny. Pán Redla zo Slovenského parlamentu, nech sa páči. Signor Presidente, la ringrazio per la parola che mi ha concesso e se... Ďakujem za slovo a budem ako pán Dini, Dini eh, to povedal, využijem eh, teda eh, úradný jazyk, konkrétne francúzštinu alebo konverzačný jazyk parlamentu. Ja veľmi lutujem, že pani Ashton tu nie je. S veľkým záujmom som sledoval vyjadrenia pána Kristofersona. Ale čím dlhšie sa diskutuje, tým jasnejšie sa poukazuje na problémy a bolo by dobre, keby pani Ashtonová počula osobne, alebo mala príležitosť si osobne vypočuť, e, čo chceme povedať to neznamená, že musí navštíviť všetky, hlavný, všetky hlavné mestá. Je vynikajúce, že existuje politická vôľa v 27 členských štátoch vytvoriť takúto službu eh, pre zahraničné aktivity Európskej únie. Môžem sa pripojiť k predrečníkom, čo sa týka eh, toho, čo povedala nemecká eh, mm, toho, čo povedala nemecká kolegyňa, pán Duff, pán eh, a ďalší kolegovia, nie je možné, aby pani Eštonová bola omniprezentná, ale musí si trošku naplánovať čas. aby e, mohla pravidelne navštevovať aj členské štáty. Aby vedela, ako to členské štáty vnímajú jej, teda jej aktivity a jej činnosť. A na záver chcem poukázať na to, že my ako Slovensko trváme na e, spravodlivom geografickom zastúpení A ja teraz nehovorím o malých štátoch, ktoré sú utlačané väčšími štátmi, ale je dôležité, aby sme tu mali takúto iniciatívu. Ďakujem. Bene. Allora, ci sono due altri interventi fuori regi. Ďakujem. Máme ešte dvoch ďalších rečníkov mimo nášho zoznamu. Pán Castro sa chcel vyjadriť a potom ešte pani Munic. Pán, najprv pán Castro. Ja e, som chcel, mm, chcel, nebudem hovoriť po anglicky. Poprvé, ja som nechcel povedať, že pani Ashton je povinná ísť do Európskeho parlamentu. Ja odporúčam, aby navštívila Európsky parlament, keď bude mať čas, teda národné parlamenty, aby navštívila. Po druhé, nie je nevyhnutné, aby tam šla sama. Sú ďalší ľudia na vysokej úrovni, e, ktoré by mohli diskutovať vo výboroch o určitých záležitostiach. To bolo moje odporúčanie. Samozrejme, bol by som rád, keby tu pani Ashton bola bývala s nami. To by bolo pekné. Ďakujem. Ďakujem, pán Ribero Castro. Pán Mune, pani Munes, ďakujem, ja budem hovoriť po španielsky, toto je tiež jeden z úradných jazykov zahraničnej služby. Konkrétna otázka na pána Kristoffersena. Vo svojej funkcii ako predsedkynia pracovnej skupiny pre prevenciu konfliktov článok 7.3 návrhu e, zakotvuje, že plánovanie Eh, opatrení eh, reakcie na krízu podľa článku 3 eh, štabilizačného nástroja sa prenáša na ERD. Plánovanie v Relexe a v Relexe 2 však nemá byť prenášané do, na, ERD, na ERD. To by potom spadalo na CMPD, to by spadalo na radu, to už by bola bezpečnostná oblasť. Ale ak e, reakciu na krízy, krízy prenesieme a toto však nebude postačovať. To by nemala robiť rada. To, čo robí rada, je oveľa užšie a zakladá sa to len na bezpečnostných aspektoch. A takisto ma prekvapuje e, rozhodnutie francúzského senátu z 21. mája, kde sa uvádza, že zmluvy neprenášajú žiadne právomoci Európskemu parlamentu, aby sa vyjadril o ERD. E, pýtam sa francúzských kolegov v sále, či majú na to podobný názor a chcem privítať aj dámy zo Saudskej Arábie, ale e, bohužiaľ delegácia už je preč. Teraz dostane slovo pán veľvyslanec Christophersen. Prosím, Dodržte rečnícky čas 10 minút. Je to ťažké, ale zaznelo tu množstvo pripomienok a otázok. Možno mm, by ste mohli jednoducho zodpovedať otázky a tie pripomienky ostatné potom nejakým spôsobom zakomponovať do protokolu. Ďakujem, pán predseda. Oceňujem komentáre aj otázky. Nebudem prehnane interpretovať komentár E, komentáre z národných parlamentov, ale musím povedať, že e, pociťujem taký potom podpory e, voči tomu, čo navrhujeme, ale ďalej ku komentárom. Poprvé, je tu celý rad komentárov, ktoré sa týkajú vzťahov s národnými parlamentmi. V tejto súvislosti Chcem pripomenúť, že pani Ashton sa zúčastnila predchádzajúceho zasadnutia konferencie e, e, vo februári a prislúbila, že sa zúčastní e, tej konkrétnej skupiny každých 6 mesiacov. Toto samozrejme je prvý krok bohužiaľ e, je na medzinárodnom samite, čiže dnes tu nemohla byť prítomná. Je veľmi ťažké e, takto sa rozdeliť. Otázka úradníkov služby, ktorí e, majú byť k dispozícii v národných parlamentoch, E, tu môžem dať pozitívnu odpoveď. Vždy v novej štruktúre služba bude mať vzťahy s Európskym parlamentom a vzťahy aj s národnými parlamentmi. Je to ich kompetencia a ja nevidím žiadne problémy e, v tom, aby úradníci e, služby z času na čas navštevovali národné parlamenty a poskytovali vám potrebné informácie. Toto samozrejme nie je parlamentná kontrola, ale aspoň je to spôsob zabezpečenia lepšej transparentnosti a pochopenia toho, čo robíme. Avšak takisto si myslím, že národné parlamenty e, zohrávajú dôležitú úlohu, politickú úlohu, aj pokiaľ ide o zahranično-bezpečnostnú službu a politiku e, sú súčasťou e, externej politiky, ktorá e, naďalej je do vysokej miery v rukách rady a národných parlamentov. Mám na mysli konkrétne akcie týkajúce sa bezpečnosti a obrany. Viacero otázok tu zaznelo v súvislosti s ambíciou služby. Koľko by mala tá služba zahrňať, čo všetko by mala zahrňať. Ako povedal pán Sardini, je tu určitý limit, e, ako ďaleko sa môžete ubrať, pretože ak chcete zahrnúť všetky politické oblasti, ktoré e, obsahujú externé aspekty, tak by ste do tej služby zahrnuli väčšinu komisie. Viacerí hovoria, že najdôležitejšie zahranično-politické záležitosti eh, je energetická dodávka, dodávka a takisto klimatická politika, imigrácia. Čiže musíme urobiť určitú čiaru, určitú hranicu v určitom štádiu. A hranica, ktorú sme stanovili a ktorú sme sa rozhodli navrhnúť, je služba, ktorá bude zahrňať niektoré z dôležitých aspektov rozvojovej politiky. E, zatiaľ, čo bude mať nezávislého rozvojového komisára. A služba v realite bude službou, e, ktorá bude slúžiť e, komisárovi pre politiku susedstva nebude existovať žiadna iná služba pre politiky, pre politiku susedstva, než ako to, čo e, je v EAS. Ale služba nie je len službou pre pani Ashton. Je to služba pre celú komisiu alebo pre iné inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu. Keď si zoberiem príklad ako humanitárnu pomoc, myslím, že ak sa pozrieme na situáciu v Haiti, toto bol taký typický príklad, kedy sme videli, že veľký rád e, nástrojov, ktoré sú obsiahnuté e, v externých akčných službách, bol pridelený bol vyčlenený pre akcie EÚ v Haiti ale to neznamená, že je dobrý nápad e, všetko zameriavať na externé akčné služby. V určitých politických krízach môže byť výhodou um, mať echo s určitou nezávislou úlohou v porovnaní um, so zahraničnou politikou. Vojenské štruktúry Myslím, že to, čo sme za tie roky vybudovali, čo sa týka občianskej a vojenskej kapacity a toho, čo teraz bude integrované v služie, do služby, to je jedna z veľkých výhod a jedna z oblastí, kde Európska únia naozaj môže e, urobiť také veci, ktoré môže urobiť málo kto na svete. Táto kombinácia vojenských a civilných akcií ako sme videli za uplynulé roky, e, do vysokej miery prispela napríklad e, k vykonaniu a implementácie politík OSN v rôznych častiach sveta. Celý rad otázok sa týkal nákladov. Poprvé, k nákladom nasledovné. V súčasnosti máte eh, k dispozícii eh, eh, pre externú politiku únie určitý počet personálu v komisii a sekretariáte rady, ale takisto máte zamestnancov rotujúcich predsedníctiev, ktorí sú k dispozícii externej politike. Všetky delegácie v Bruseli, keď prevezmú predsedníctvo, obnovia svoje delegácie, a to nie len v Bruseli, ale aj v New Yorku alebo v Ženeve. Čiže keď je reč o rozpočtovej neutralite, nemôžeme to vnímať ako nejakú úzku rozpočtovú záležitosť Európskej únie. Musíme sa pozrieť na všetky zdroje, ktoré sú dané k dispozícii pre zahraničnú politiku EÚ. Čiže je bezpochybné, že keď teraz my musíme podniknúť tieto akcie a vonkajšia služba musí e, zabezpečiť koordináciu e, medzinárodných delegácií, budeme potrebovať e, dodatočný personál. Nemôžeme občakávať, že v najbližších rokoch sa bude požadovať dodatočný personál, ale do vysokej miery tento komunitárny personál nahradí národ, národný personál, e, ktorý bol eh, pridelený eh, eh, našej externej politike predtým. Tento dodatočný personál bude jedným zo spôsobom, ako zabezpečiť, že najneskôr v roku 2013 budeme schopní zabezpečiť, že služba bude zložená minimálne z jednej tretiny E, a e, ďalší podiel bude pochádzať zo členských štátov. Takže pôjde to tu o pracovné miesta AD. Otázka tu zaznela, ako dlho môže národný diplomat ostať v službe. Náš návrh je v realite maximálne 10 rokov, ale chcem doplniť, že toto je určite otázka, o ktorej ešte budeme musieť diskutovať e, neskôr, pretože osobne si nemyslím, že môžeme byť konštruktívni z dlhodobého hľadiska a zahraničná služba sa nemôže skladať z ľudí, ktorí budú vchádzať dnu a von z tejto služby. Toto je jedna z oblastí, jedna z otázok parlamentu. Pán Sardini sa pýtal na konsolidáciu vyhlásenia o politickej eh, zodpovednosti k tomu chcem povedať, že jednotlivé elementy, ktoré nájdete vo vyhlásení o political accountability alebo väčšina aspektov, bude, e, budú musieť byť prenesené do právnych textov a do medziinštitučných dohôd, ktorú, ktoré existujú a budú zrevidované. Čiže bude tu formálny štatút ktorý bude zakotvený Ešte by som chcel doplniť, že jedným z pozitívnych dopadov spolupráce, e, ktorá prebiehala s Európskym parlamentom počas uplynulých mesiacov, je, že v tých finálnych rozhodnutiach, ktoré príjmeme, bude oveľa viac aspektov rozpočtovej e, e, zodpovednosti, čiže čo sa týka rozpočtovej kontroly, myslím, že budeme môcť urobiť, čo bude v našich silách, aby sme boli čo najtransparentnejší a Zaznelo tu viacero ďalších otázok, ale vidím, že mi vypršal čas. Aver accettato la mia sollecitazione di chiudere l'intervento, anche se eh, certamente alcune... Ďakujem pekne za to, že ste akceptovali môj návrh. Niektoré e, pripomienky nebolo možné okomentovať, ale musíme sa pridržať nášho času. Ešte stále sú kolegovia, ktorí sa prihlásili do e, rozpravy, do diskusie a nedostali priestor. Členové národných parlamentov, ako aj europoslanci. Ale ja si ponechám ten zoznam na nadchádzajúcu diskusiu tak aby sme nemeškali ešte viac, tak teraz odozdám e, slovo pani Suka, eh, riaditeľke pre ľudské zdroje, ktorá nám bude prezentovať právny rámec a poprosím ju, aby sa pridržala 10-minútového väčšinského času. Um, Ďakujem pekne, tak ako povedal aj pán Christopherson, založenie tejto externej služby vyžaduje určité legislatívne opatrenia. Jedno z nich je pozmenenie um, samestanického poriadku respektíve štatútu zamestnancov. Tieto budú musieť byť pozmenené. E, predovšetkým, kým začnem hovoriť o detailoch, chcela by som vás informovať o tom, kde sa teraz nachádzame z hľadiska návrhu komisie. Návrhu komisie. Už sme uzavreli všetky rokovania s odborármi a text, e, o texte sa teraz diskutuje na výbore pre staff regulations, pre teda štatút zamestnancov. To je výbor, ktorý zastupuje, kde sú zastúpené inštitúcie aj odborári. E, výbor musí poskytnúť stanovisko do zajtra a komisia očakáva, že príjme budúci týždeň e, formálny návrh e, po 9. júna a potom bude postupovať normálny postup, teda konzultácie, predloží sa to rade a parlamentu. Chcela by som ešte objasniť, že e, staff regulations predstavujú, alebo štatút zamestnancov e, zamestna, predstavuje základný rámec, akým spôsobom sa budú najímať pracovníci pre externú službu. To znamená, že vysoká predstaviteľka bude musieť e, prijať určité vykonávacie opatrenia, aby tento návrh mohol byť prevádzky schopný. Čo sa týka obsahu navrhnutých pozmenujúcich alebo pozmenení, e, myslím, že dôležitý je napríklad článok 27 E, zmluvy o EÚ. Podľa tohto článku vonkajšia služba bude obsahovať úradníkov, ktorí budú pochádzať z generálneho sekretariatu rady, komisie a pracovníkov, ktorých vyšľú diplomatické služby jednotlivých členských štátov. Čiže je veľmi e, dôležité, aby sme zaistili, aby ľudia, ktorí pochádzajú z týchto troch zdrojov, e, boli v rovnakej, alebo aby boli rovnocenní. To znamená, že keď podmenujeme eh, štatút zamestnancov, musíme zabezpečiť to, aby rada, komisia a národní diplomatickí pracovníci budú, eh, budú mať rovnaký rovnaké podmienky, je tak aby sme nedávali žiadne eh, priority kandidátom zvnútra alebo z komisie a podobne. Um, vo svojom úvode pán Kristofersen povedal, že by sme zabezpečili adekvátne zastúpenie e, pracovníkov pochádzajúcich z národných diplomatických služieb. Budeme schopní do 30. júna 2013 v tzv. štartovacej fáze podnikať určité opatrenia, aby sme umožnili ich integrovanie. To znamená, že v prípade že máme otvorené pozície alebo voľné miesta a potrebujeme E, týchto ľudí zintegrovať. Môžeme im dať e, určitú prednosť, ak majú príslušné kvalifikácie. Po počiatočnej fáze, ktorá by sa mala končiť 30. júna 2013, tak e, bude rovnaká možnosť zaručená aj úradníkom z iných európskych inštitúcií. Na chvíľku by som sa zastavila pri otázke osôb, ktorí pochádzajú z národných diplomatických služieb aby sa mohli integrovať do vonkajšej externej služby, vytvárame osobitnú kategóriu dočasných alebo temporárnych agentov, dočasných agentov a táto, č, toto by mohlo čo najviac viesť, e, alebo bude mať, e, budú mať e, také isté práva ako, ako úradníci EÚ. Trvanie týchto zmluv sa predpokladá na najpočiatočnom dobie 4 rokov. To sa bude dať obnoviť vždy na 4 roky za predpokladu, že členské štáty e, súhlasia s tým. On day one, the, uh, as the commission od e, teda prvého dňa, potom, ako to predpokladá teda rozhodnutie rady, určité subjekty, tak z rady ako aj z komisie, potom budú prenesené alebo presunuté do externej služby. Čiže komplet celí pracovníci z týchto dvoch orgánov prejdú do vonkajšej služby. Okrem toho, pre úradníkov, ktorí budú presunutí do tejto služby, ak by sa chceli vrátili späť do svojej pôvodnej inštitúcie, dávame im určitú preferenciu, tak aby sa mohli uchádzať o voľné miesta v rámci inštitúcií na rovnakej úrovni ako vnútorní kandidáti, alebo interní kandidáti. Teraz by som chcela povedať niekoľko slov viac o konkrétnej situácii jednotlivých eh, delegácií, potom budeme hovoriť o vedúcich delegácií a potom o obsadení delegácií. Vedúci delegácií eh, komisia bude mm, do určitej miery zapojené do ich vymenovania. A to tak, že budú môcť vymenovaní na báze eh, zoznamu, už určitého zoznamu, ku ktorému musí komisia vyjadriť súhlas. Čo sa týka jednotlivých delegácií, E, ako viete, budeme mať e, pracovníkov komisie, ktorí budú koexistovať spolu s e, pracovníkmi externej služby. To znamená, že pri administratívnych, organizačných a finančných otázkach a riadiacich otázkach komisia si pracovníci komisie dostanú pokyny od šéfa delegácie, ktorý bude zároveň pracovníkom externej služby. Na druhej strane E, pracovníci externej služby, ktorí budú vykonávať úlohy pre komisiu, budú musieť e, poslúchať alebo byť, e, byť pod kopinmi pracovníka komisie. Pracujeme ešte teraz na určitých technických detailoch, o ktorých teraz momentálne hovoriť nebudem, ale myslím, že by som mohla teda tu už skončiť, aby mohli mať rozpravu. Grazie, dottoressa Suka, molto interessante il suo... Ďakujem pekne, hovorí predseda, za túto veľmi zaujímavý vstup. A za predstavenie. No, už mám 12 rečníkov na zozname. Prvý pán Galtieri. Giuridica ed è responsabile per la modifica dello statuto dei funzionari. Devo assegnarti purtroppo... Hovorí za výbor eh, práv, pre právne otázky je spravodajcom pre tieto pozmeňujúce návrhy k štatútu zamestnancov. Ďakujem, pán predseda. Ja tu zastupujem Rabkaja, pána Rabkaja, ktorý je spravodajcom z výboru pre právne záležitosti. Požiadam, aby som ho tu zastúpil. Chcel by som povedať, že štatút e, pomerne jasne tvorí dôležitú súčasť náboru pracovníkov pre túto externú službu. E, samozrejme, že pracovníci sú podstatnou časťou tejto externej služby a preto musíme zadefinovať dobré pravidlá, ktoré budú riadiť e, riadenie pracovníkov. To je ako úplne jasné, čiže zamestnanci nie sú len niečo, ale to je podstata toho celého. E, takže Európsky parlament rozhodol v rámci formálneho postupu pri prijímaní nášho stanoviska, e, aby sme teda aj požiadali sme zároveň radu aj komisiu, aby e, pozmenili kvôli tomu e, štatút zamestnancov. Ehm, pôvodná požiadavka parlamentu bola jasne zadefinovaná. My sme to vyjadrili jasne na viacerých rokovaniach výboru pre právne otázky. A keď začnem z metodologicko-právneho hľadiska, tak e, parlament e, je jasne, celkovo presvedčený, že právny základ pre e, reformu štatútu zamestnancov EÚ E, je jasne v článku 300 36 e, zmluvy o fungovaní EÚ a z tohto článku potom je ďalej článok 6 rozhodnutia rady. Vzhľadom k nedostatočnému právnemu základu tento nebude post, tieto články nestačia na to, aby sa mohli presne zadefinovať e, detailné podmienky, ktoré budú riadiť e, zmeny v nábore v štatúte pracovníkov a budú to musieť celé prebehnúť v rámci spolurozhodovania na komunitárnej na najvyššej komunitárnej úrovni. A teda e, pán Kristofersen aj vysoká predstaviteľka sa pokúsili zlepšiť alebo upraviť text článku 6, teda nariadenia, a, a pri, pretože princípy v tomto článku eh, vyjadrujú, eh, že že musí teda byť to postavené na báze legislatívy EÚ e a nie, samozrejme, že E, mus, nie je to samozrejme nejako veľmi preškriptívny text alebo dostatočná formulácia, takže to je nedostatočne vyjadrené. A potom ďalšia časť textu sa týka stanoviska parlamentu. E, ide o to, akým spôsobom zabezpečiť e, teda to rovnaké zaobchádzanie a rovnaké, rovnaké podmienky pre všetkých pracovníkov. Toto je podstatné, ak chceme, aby to bolo jeden spoločný európsky orgán. Tu je veľmi veľa prvkov, Prvá vec je, a chceme eh, eh, sa vyhnúť tomu riziku, že sa tí vyselaní pracovníci z národných eh, delegácií alebo tých diplomatických služieb, aby neboli nejakí štvrtotriední, považovaní za štvrtotriedných pracovníkov, čiže musia byť rovnocenní s ostatnými. potom druhá vec, o ktorú parlamentu ide, je, že dočasní pracovníci musia mať teda možnosť zotrvať v tejto externej službe aj po skončení teda tej e, zmluvy a potom je tu tá dôležitá otázka jednotlivých percent. To znamená, že tretina člen, pracovníkov má pochádzať z diplomatických služieb z členských štátov. Možno, že by bolo e, napomocné, keby hneď 50 ľudí mohlo prísť rovno z e, komisie, pretože komisii už majú skúsenosti s rozložením um, jednotlivých podmienok, ako od potom, čo sa týka po, eh, rovnováhy um, rodovej, alebo rodovej rovnosti a um, spravodlivosti alebo geografické rovnováhy a tak ďalej. Toto musí byť takisto zohľadnené a um, vo výročnej správe alebo takisto sa musí urobiť aj správa Európskeho parlamentu o tom, akým spôsobom bolo zabezpečený um, rodová rovnosť a um, geografická rovnováha. Teraz zastupca z portugalského parlamentu. Ďakujem pekne. Čiže ja by som sa chcel sústrediť na dve veci. Jedna vec, e, kritéria pre vymenovanie diplomatov a úradníkov. A po druhé, aby sme zabránili konfliktu záujmov medzi Európskym službou a členskými štátmi. A pre mňa je dôležité, aby sme dos- dostali jasné vyjadrenie, aké sú kritériá, ktoré platia pri vymenovávaní jednotlivých diplomatov aj pracovníkov. E, musí sa vziať do úvahy samozrejme jednotlivá roz, e, geografia a takisto aj historické um, určité prepojenia, ktoré môžu mať e, niektoré e, členské štáty s určitými konkrétnymi otázkami. Takisto aj jazykové otázky sú dôležité, pretože si myslím, že musíme posilniť prítomnosť Európskej únie, ale zároveň nemalo by to oslobiť e, suverenitu jednotlivých členských štátoch, štátov. Ďalší prvok obavy je potreba zabrániť eh, konfliktu záujmov v tejto eh, vonkajšej službe. Musíme podniknúť všetky kroky preto, aby sme eh, zabránili konfliktu záujmov, pretože už e, sme hneď svetkami od začiatku určitej, e, určitého rivality či boja medzi už troma inštitúciami, radou, parlamentom, e, komisiou a môže dôjsť k rôznym ďalším takým kompetenčným sporom medzi externou službou, členskými štátmi a podobne. Napriek tomu, že je to vlastne naplánované na to, aby tam mal byť komplementárny doplnkový vzťah. Čiže keby ste mohli sa k týmto otázkam vyjadriť, som vám ďačný. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Bulent z francúzského senátu má dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, to, čo poviem ja, doplňa to, čo povedal z portugalského senátu, pretože e, mnoha z týchto otázok vlastne spada pod kompetencie výboru pre zahraničné otázky a výboru pre obranu. E, za posledné e, mesiace, týždne, o čo sme diskutovali, je postavené na tom, že Európa za posledných mesiacoch alebo aj rokoch nie je vonkoncom viditeľná na medzinárodnej scéne a nie je vonkoncom schopná pomáhať riešiť veľké konflikty, veľké svetové konflikty. E, Absolutným dôkazom je Blízky východ, takisto otázka klimatických zmien alebo iránsky jadrový program Myslím si, že e, Európska únia môže zohrať svoju úlohu na svetovej scéne a byť e, nejakým viditeľným hráčom, ktorý má nejakú reputáciu len vtedy, keď bude môcť hovoriť jedným, jedným hlasom a v harmonii. Preto my vlastne podporujeme vytvorenie tejto e, externej služby, ktorá sa musí stať súčasťou európskej um, politiky. A keď to takto hovorím, tak by som ešte tu sa dotkol otázky bezpečnostnej politiky. Chcel by som trvať na skutočnosti, že čo sa týka Francúzska, rozhodnutie um, zaviazať sa k určitým vojenským operáciám a ešte aj zabezpečiť tomu rozpočet alebo rozhodnutia o, o vojenských eh, otázkach musia byť len v, eh, v kontrole národných e, roz, e, rozhodnutí. E, takáto vec nikdy nemôže byť rozhodnutá na európskej úrovni. Napríklad o tom, že či niekto vyšle vojakov do Afganistanu, to nemusí byť právomoc, ktorá by bola vzaná Národnom parlamentu. To musí zostať na úrovni Národného parlamentu, lebo to má implikácie na rozpočet. Ďakujem pekne, pán Bulo. Teraz pán Sariuš Volský, spravodajca. E, takisto aj spravodajca k um, štatútu pracovníkov. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkým by som chcel vyjadriť súhlas s tým, čo povedal pán vyslanec Kristofferson, že už naše stanoviska sa začínajú zbližovať, už je to viditeľný pokrok, ale ešte stále máme pred sebou veľa práce. Um, druhá vec je, že stanovisko parlamentu je vlastne sa odráža v dokumente, spoločnom dokumente Ferhovštata a Broka a pozmenujúce návrhy, ktoré tam sa navrhujú do rozhodnutia rady, jasne poukazujú na to, že Európsky parlament a osobitne výbor pre zahraničné otázky chce silnú externú službu. A zároveň, e, aby to bola externá služba, ktorá je legitímna aj z hľadiska mm, rozpočtovej a politickej zodpovednosti. A potom vyskakujú otázky v tejto diskusii, akým spôsobom e, sa za nábor pracovníkov alebo v nábor pracovníkov odrazí e, tento cieľ a ja ako si nevidím toto zastúpenie dostatočné ako, alebo to, ako to momentálne ide, aby to išlo dosť v súlade s tým, čo požadoval Európsky parlament. Takže chcel by som sa pripojiť tým hlasom, ktoré volali po geografickej rovnováhe, tejto služby. Európsky parlament chce zabezpečiť aj e, určitú, určitý pocit vlastníctva pre všetkých členov únie a pre všetky členské štáty, aby sa zidentifikovali s e, tým činnosťou tejto služby hneď od začiatku. E, mali by tam byť vydatí tí najkompetentnejší pracovníci, ale mali by byť naozaj geograficky um, geografia mala byť zohľadnená. E, samozrejme, že my vieme, že e, nie takisto by to malo byť postavené na určitej spoločnej diplomatickej kultúre a tá by mala byť spoločná členských štátov. Z tohto dôvodu vlastne aj určitá diplomatická schopnosť by mala byť eh, aj v súvislosti s, vyplývajúca z určitých článkov nariadenia a potom keďže Relax eh, je alebo DigiRelex eh, už vyjadril určité návrhy, ktoré sú dosť ma trápia, pretože napríklad niektoré články vonkoncom nie sú zastúpené v kľúčovom v, v bode. Malta má nula, Bulharsko 16%, Cyprus 16%, Luxembursko 18%, Rumunsko 18%, Lotyšsko 20%, Slovensko 20%, Polsko 26%, eh, Slovensko 28, Litva 33, Estonsko 33, Česko 4, 344 Nemecko 70 Británia 73 a Taliansko 95 No už eh, prečo komisia neuveužíva normálne nariadenie číslo 401, eh, aby zabezpečila geografickú zastupiteľnosť, eh, s ktorou by každý súhlasil? Grazie, Volsky. La... Ďakujem pekne, pán Cyrus Volsky. Pán Severin, dve minuty. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia. Chcel by som uviezť niekoľko pripomienok všeobecnejšieho charakteru Myslím si, že je evidentné, že hovoríme o nástroji, technickom nástroji, a nie o politickom teda orgáne pre politické e, rozhodovanie. Z tohto pohľadu teda musíme chápať, že tento nástroj by mal byť dobrou správou pre našich občanov, národných ako aj európskych, ak chceme sa pozrieť na to z obidvoch úrovní, lebo oni neustále nás e, žiadajú, a je to jasné v prieskom verejnej mienky, že chcú viacej súdržnosti, efektívnosti, transparentnosti v rámci našich vonkajších politík. To je dobrá správa aj pre e, tých aktérov na globálnej scéne, Spojené štáty, Čína, Rusko, ktorí neustále od nás žiadajú, aby sme boli súdržnejší a jasnejší, jednoznačnejší vo vzťahoch k ním. Ak to tak platí, tak nejde o nové právomoci pre parlament alebo pre komisiu. Alebo ak chcete, tak ide o viac právomoci, pretože na to, aby ste mali dobrý nástroj k vašej dispozícii, to znamená, že ste aj vybavení viac, väčšími právomocami, ste silnejší. Zároveň by tento nástroj nemal byť len efektívny technicky, ale mal by byť európsky. Z tohto pohľadu teda nejde o reprezentatívnosť, ide o schopnosť naplňať isté misie, isté, isté poslanie. Geografická rovnováha to znamená rovnováhu tých citlivostí a povedomia. A to je o niečom inom. To nie je o reprezentatívnosti, ale ide o rovnováhu, pokiaľ ide o kapacitu riešiť niektoré výzvy. Pokiaľ ide o národné parlamenty, tak istotne budú aj naďalej požívať ten, tú isté právomoci, pokiaľ ide o výkon nejakého dohľadu nad ich parlamentami, nad ich vládami budú sa vyjadrovať na úrovni rady a budú takisto mať možnosť e, hovoriť s nami a spolupracovať s nami. Nakoniec, pokiaľ ide o zamestnancov, tak musíme sa uistiť, že lojalnosť zamestnancov, ktokoľvek ich už bude navrhovať, e, bude nejakým spôsobom riešená a bude smerovať na Európsku úniu a nebude sa vzťahovať na ich krajiny pôvodu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Severin, pán Tempestíny. Z talianského parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Lutujeme fakt, že tu nie je prítomná baronka Eštonová, ale dôležité je zaručiť, aby počas nadchádzajúcich mesiacov sme dokázali eliminovať tie omeškania, ku ktorým došlo. Ako povedal francúzsky kolega, potrebujeme silnú spoločnú zahraničnú politiku. Dúfame, že sa nám podarí dohodnúť s Európskym parlamentom, s komisiou a so službou v blízkej budúcnosti. Preto teda podporujeme stanoviska pána Ferhostata a pána Broka. To, čo uviedli, sa zdá byť koherentným, zmysluplným a tým by sme sa vybrali smerom zabezpečenia, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorej e, korene sú nám známe. Vychádza to z medzinárodného prístupu že vlastne týmto by sme nezabrzdili zriadenie takejto služby a že by to vlastne pomohlo aj napredovať prístup spoločenstva. Nebolo by dobre, keby to bola služba, ktorá by spadala pod zaštitu komisie a kde by dochádzalo posunúť veci pod medzivládnu sféru, medzivládny vplyv. Táto služba by mala ísť eh, krokom ďalej smerom k, krok ďalej smerom k integrácii európskej. Samozrejme, očakávajú od nás na národnej úrovni, aby sme spravili Európu transparentnejšou. Chcú, aby politika Európy bola viditeľnejšia a pochopiteľnejšia. Tým pádom je nevyhnutné mať dobré vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Musíme spolupracovať. Naše služby a Európsky parlament musia si ozrejmiť e, to sú ich protiažky, s kým môžu vstupovať do rozhovorov, aby sme dokázali eh, vykonávať dohľad nad touto službou a aby sme umožnili jeho správne fungovanie, teda jej správne fungovanie. Ďakujem, pán Tempestini. A teraz predstaviteľka Nemeckého spolkového snemu. Ďakujem pekne, pán predseda. Už e, by som chcela dať dve, tri konkrétne otázky ohľadom zamestnancov. Chcela by som konkrétne rada vedieť e, právo stiahnutia alebo odvolania tých pracovníkov, ktorí budú vysielaní na túto službu a keď budú chcieť napríklad sa stiahnuť aj späť pôsobiť do členských štátov, ako to je zabezpečené, či tam vôbec je nejaká predstava. Druhá konkrétna otázka sa vzťahuje na e, zoznam vysokých, e, vysokých, predstaviteľov, vysokých predstaviteľov, aký teda ako má byť ten personál, ako to má vyzerať. V prípade, že nebude schválený takýto zoznam, tak potom e, vlastne komisia bude mať právo veta. Komisia. Ešte posledná vec. Sú tu e, veci, ktoré nie sú celkom jasné, pokiaľ ide o tie vystúpenia panuje tu istá nejasnosť, hlavne pokiaľ ide o vojenské misie, to ako právec, ktoré nie sú, nie je možné odhlasovať na úrovni nášho spolkového snemu stále častejšie, napríklad e, misia v Somalsku, tam sme vôbec nemali nejaké právo odhlasovať to a tam e, nebol e, nejakým spôsobom zapojený e, spolkový snem, ani sa to nepredpokladalo v rámci rozhodovacieho procesu. Toto chcem ešte raz ozrejmiť pre tých, ktorí sa nie celkom vyznajú v tom, aké sú práva Nemeckého spolkového snemu. Ešte jedna vec, chcela by som sa dotknúť toho, že mnohé nemecké, francúzske, britské organizácie pre humanitárnu pomoc a toto je fakt zaujímavý pre kolegov sociálnych demokratov, ako aj pre zelených. Zo strany týchto organizácií bola vznesená kritika, a vznikajú tu otázky, či ERD e, v tej koncepcii súčasnej, či vlastne je v súlade so zákonom. Je viacero právnych posudkov, ktoré boli vypracované rozličnými právnymi kancelármi alebo právnickými agentúrami, ktoré dospeli k záveru, že pokiaľ ide o všeobecné zastúpenie e, pre vonkajšie záležitosti, e, o tom sa nehovorí vôbec v Lisabonskej zmluve a tým pádom by to nebolo v súlade so e, zákonom, s legislatívou, pokiaľ ide o tú koncepciu spoločnej zahraničnej politiky alebo takéto služby. A to je spájené s kritikou, že stále viac a viac spasovanie nejakých civilných a vojenských záležitostí bolo vnímané ako nejaká alternatíva, nemalo to byť doplnenie e, vojenských nasadení. A v tejto súvislosti by som chcel ešte raz spomenúť túto kritiku a chcela by som nabadať kolegov, kolegyne, aby tieto kritické pripomienky a obavy e, zohľadňovali pri koncipovaní tejto spoločnej služby pre vonkajšiu činnosť. A nakoniec e, by som chcela pána Dinyho podporiť e, v tom, čo vyjadril, že musí byť jasné, jednoznačné, že vojenské nasadenia musia byť predmetom kontroly. Ďakujem, pani Delen. Pani Hautala, ako ďalšia ktorá predseda Výboru pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudete prekvapení, že využijem tento krátky rečnícky čas na to, aby som počiarkla dôležitosť zaintegrovania politik ľudských práv do našich nových štruktúr. Som naozaj veľmi rada, že máme možnosť e, rozprávať sa s národnými parlamentami, pretože tento aspekt je častokrát opomínaný aj napriek tomu, že Európska únia je založená na e, hodnotách ľudských práv a demokracie a Lisabonská zmluva tieto záväzky len potvrdila. Bola by som teda rada, keby sme všetci zaručili, že nové štruktúry budú obsahovať silný prvok integrovania ľudských práv. Potrebujeme školenia, tak aby naši úradníci a diplomati boli vybavení spôsobilosťami a aby e, vedeli, čo vlastne znamerajú naše usmerenia v oblasti ľudských práv v praxi. Potrebujeme aj silné prvky na centrálnej úrovni. Európsky parlament vyzýva k zriadeniu oddelenia pre ľudské práva v rámci štruktúr. Musíme zaručiť, že bude na vysokej úrovni, tak aby dokázal e, sa zúčastňovať na stratégiách krajín a aby nebol e, posadený bokom, alebo teda postavený bokom. Musíme si uvedomiť aj, akým spôsobom bude zastúpená vysoká predstaviteľka v oblasti ľudských práv. Bude mať nejakého námestníka, námestníčku, alebo bude to nejaký špeciálny zástupca, akého mal Solana Takisto sa musíme pozrieť na to, ako fungujú naše delegácie, pokiaľ ide o ľudské práva. Minulý týždeň náš podvýbor pre ľudské práva e, bol na návšteve v Washingtone a boli sme veľmi potešení faktom, že tam bol taký fokálny bod pre ľudské práva, taký centrálny bod. E, mali by byť takéto body všade zriadené a musíme zabezpečiť, aby delegácie mali silné lokálne stratégie spolupráce s občianskou spoločnosťou takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť, že naše vonkajšie vzťahy sú plne zohľadňované a že teda budú zohľadňovať aj plným spôsobom naše záväzky na poli ľudských práv. Ďakujem pekne, pani Hautala a Amelin z francúzského národného zamaženia. Euh, merci, monsieur le président. Je voudrais en quelques mots euh, ne pas revenir. Ďakujem. Chcem sa už, nechcem sa vyjadrovať k angažovanosti Francúzske to je jasné. My máme záujem na takejto službe. Chcem len povedať nasledovné. Pre nás je dôležité, aby e, rozpočtovo-technická autonómia, ako aj autonómia v oblasti e, personálneho manažmentu bola zakotvená, zabezpečená pri tejto službe. A takisto komisia a rada Komisia by teda mala byť nezávislá voči rade. Toto je rozhodujúce na to, aby príslušné inštitučné eh, obnovy, ktoré, s ktorým čelíme, mohli byť úspešné, pretože to je inštitút sui generis. A tu môžem naprosto súhlasiť s tým, čo bolo povedané o ľudských právach. Toto by malo byť zohľadnené aj teda je to dôležitý element e, v krízových prípadoch, ale aj po krízach, pretože vieme, akú pridanú hodnotu Európska únia môže mať v tejto oblasti. To už povedal kolega zo Senátu. K otázke personálu, tu si musím položiť otázku, či um, budeme zohľadňovať aj rodovú rovnosť, či aj tu chceme mať e, rovnoprávnosť čo sa týka úradníkov Rady a komisie a členských štátov. No a potom samozrejme ide mi o vieryhodnosť toho, čo budeme robiť, keď sa pozrieme na e, časový harmonogram. Tu to naozaj trvalo dosť dlho. Táto prvá fáza zvažovania e, trvala naozaj dlho. Dnes sa diskutovalo na celý rad tém v tejto oblasti, ale ak v skutočnosti na jeseň e, sa nedostanú veci do pohybu, tak na základe tohto roka, ktorý sme na to potrebovali, e, utrpí nielen naša vieryhodnosť voči nám samým, ale aj voči zvyšku sveta, pretože táto služba sa očakáva, všetci sa na nás pozerajú. A čo sa týka všeobecnej architektúry ERT a čo sa týka spolurozhodovania pri e, otázkach personálu a pri finančných otázkach parlamentu, to viem, ale kedy chcete e, na túto tému vo výbore hlasovať? Ďakujem pani Amelín. Pán Dzingeris z Litovského parlamentu na dve minúty. Uh, dear chairman, dear Vážený pán predseda, milí kolegovia, stručné pripomienky sa týkajú reality, že zajtra náš parlament príjme v rámci tretieho čítania e, lokálne podmienky týkajúce sa e, nášho diplomatického zboru a pracovníkov, ľudí, ktorí v budúcnosti budú pracovať v štruktúrach pani Eštonovej Čiže z mojej strany chcem povedať, že v plnej miere podporujeme to, čo povedal pán Zarius Volsky o geografickej e, proporcionalite a z našej strany by sme chceli e, skutočnú európsku politiku, skutočnú európsku zahraničnú politiku. Mám pred sebou niekoľko čísel. Napríklad v Nikarague e, delegácii Európskej únie máme 14 a v Ukrajine máme 14 alebo 15 e, členov. Máme určité pochybnosti ohľadom vyváženej politiky e, v oblasti zahraničnej politiky, predovšetkým e, v susedskej politike EÚ. Druhý cieľ sa vzťahuje na projekty v súvislosti so surovinami, surovinami mimo Európskej únie Európska únia by viac menej e, mala e, byť na ceste k nezávislosti od jedného monopolizovaného zdroja e, surovín, ale tento cieľ nebol úspešne implementovaný počas uplynulých rokov. Ľudia v krajinách mimo EÚ, vodcovia, sa pýtajú, na koho sa majú obrátiť, kedy politika Európskej únie zahrania aj politiku toho, ako nájsť riešenie o nezávislých zdrojoch. A to je veľmi dôležitý cieľ. Ďalší cieľ je rovnováha eh, medzi eh, eh, východom a juhom Európskej únie. Čiže tá rovnováha z nášho pohľadu neexistuje. My sme e, podporovali barcelonský proces, e, my sme na strane e, Stredomoria, ale Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, krajiny Kaukazu by mali sa dostať viac do popredia zahraničnej politiky Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že Európska únia a jej spoločná politika bude predmetom diskusie v rámci Lisabonskej zmluvy a aj za prítomnosti pani Aštonovej. Ďakujem, pán Zingeris. Teraz na dve minúty pani Lezing. Ďakujem. Čo sa týka rozšírenia právomoci alebo popis právomoci e, zahraničnej služby, moja politická skupina GUENGL je v Európskom parlamente v menšine, čiže už kolegyňa z nemeckého Bundestagu kritizovala, že mm, rozvojovo-politické kompetencie majú byť zaradené do ERD. My však nie sme v menšine, čo sa týka posúdenia Eh, iných eh, spoločenských oblastí, napríklad v oblasti mimovládnych organizácií, eh, organizácií pre rozvojovú pomoc. Preto by som navrhla, že takúto konferenciu, kde sú zastúpení aj, kde sú prizvaní aj ľudia mimo parlamentu, aby sme toto zorganizovali a som ochotná e, poskytnúť poradenstvo pri výbere takéto zástupkyne. Ďalšia otázka, ktorú chcem položiť, je, či už e, sa ujasnilo, aký veľký bude rozsah zamestnancov Európskej služby, e, pretože počúvame o číslach medzi 2000 a 8000 e, zamestnancami a chcem sa opýtať, či už sa vie, koľko bude vlastne celý RD stáť. Ďalej chcem použiť, položiť otázku, z ktorých spoločenských oblastí zamestnanci a najmä dodatoční zamestnanci majú byť e, získavaní. E, že vraj sa plánuje e, e zamestnať veľký počet e, e, ľudí z hospodárstva, ktorí sú zastúpení v intenzívne aj v iných parlamentoch, ako aj zástupcov zbrojného priemyslu. Okrem toho sa chcem opýtať, nakoľko e, majú byť zamestnaní zástupcovia vojenských štábov a do akej miery vlastne majú byť zamestnaní e, personály vojenských zložiek, e, nakoľko majú byť zastúpení v, týchto, e, v tejto zahraničnej službe. Ďalšia rečnička. Ďakujem. Vieme všetci, že ERD je veľmi výraznou úlohou a už tretíkrát diskutujeme o tejto téme e, vo výbore pre zahraničnú politiku Európskeho parlamentu a e, neustále tu zaznievajú tie isté otázky, napríklad geografické rozloženie pri zamestnancoch. To je samozrejme dôležitá otázka a každý členský štát by chcel, aby jeho pozícia bola odzrkadlená v ERD. A toto nebolo ešte v textoch dostatočne upresnené. Hovorí sa o primeranom zastúpení alebo reprezentácii členských štátov. To je príliš vágne. Nás by zaujímalo, akým spôsobom pani Ashton túto e, e, bude riešiť túto otázku zastúpenia a e, rovnováhy aj medzi juhom a severom Európy a východom a západom Európy. Potrebujeme presné odpovede, lebo sú to presné otázky. A iba ak dostaneme presné odpovede na tieto otázky, tak to celé bude transparentné. A chcem sa pripojiť k všetkým tým, ktorí povedali, že je potrebné samozrejme e, zabezpečiť e, aj rodovú rovnosť No a na záver kolegyňa z fínskeho parlamentu, pani Naukla. Ďakujem, pán predseda. Ja som pani Naukler. Ja som žena. Keďže Fínsko má dva úradné jazyky, budem eh, hovoriť po švedsky, pretože eh, ja eh, som zastupkynia švedskej menšiny. Bohužiaľ, pani ma hovorí asi 10 cm od mikrofónu, takže tlmočníci nepočujú. Ďakujeme. Čo sa týka právnych, technických e, záležitostí, toto nadobudne dôležitosť. Skutočnosť, že personál, e, ako už viacerí povedali, že personál teda E, bude pochádzať z rôznych geografických oblastí. Toto e, predpokladá aj určité znalosti o Európe, alebo to vytvorí určité e, poznatky o Európe a to je aj ďalší dôvod pre spoločnú identitu Európskej únie, ktoré, ktorú zatiaľ nemáme. Globalizácia vedie k nacionalizmu a regionalizmu. Proti tomuto musíme bojovať, ak eh, chceme eh, vytvoriť spoločnú európsku identitu. Eh, musím naozaj veľmi zdôrazniť, aké dôležité je to, čo povedala pani Hautala z zahraničného výboru parlamentu v súvislosti s dôležitosťou ľudských práv. A tu naozaj máme spoločný postoj k, týmito, e, k týmto otázkam v oblasti EÚ. Potrebujeme spoločné vzdelávanie, ak e, chceme spoločné nasadenie e, v prípade civilných a vojenských kríz, ak tu chceme zohrávať dôležitú úlohu. Takisto sme k dispozícii aj OSN, ale ešte máme pred sebou dlhú cestu. Ak chceme dosiahnuť historické výdobytky OSN. Tu máme pred sebou naozaj ešte veľa práce, ak chceme dosiahnuť túto úroveň. A tu musíme byť jednoducho ochotní túto zodpovednosť e, prenechať spoločnému oddeleniu tu, na spoločnom oddelení tu v Bruseli. Ďakujem pani Naukler. Teraz má pani Súka možnosť 10 minút aby odpovedala na záver. Ja odovzdám slovo pánovi Kristofersonovi, pretože sú tu... Eh, ja sa obmedzím na mm, to, čo sa týka personálnych regulácií. Právny základ, eh, na ktorom bude vybudované eh, toto, to bude spolorozhodovacie konanie. Po druhé, je tu rozdiel, do akej miery e, národní experti budú vytvárať štvrtú kategóriu personálu. Vychádzali sme z toho, že e, do akej miery tých 50% e, personálu malo byť z komisie. Toto nie je pred nami, čo sa nás týka Ďalej tu zaznela otázka, do akej miery by pracovníci členských štátov mali mať možnosť ostať v službách EÚ aj naďalej. Vidím to tak, že máme možnosť štvorročných zmluv, ktoré môžu byť uzatvárané, e, e, niekoľkokrát predlžované podľa toho, akým spôsobom s tým daný členský štát bude súhlasiť. Tá možnosť tu existuje ale bude záležať na tom, ako sa k tomu postavia členské štáty a ako to budú chcieť zorganizovať. Ďalej otázky kritérií, ktoré musia splniť e, diplomati a úradníci. Budú platiť všeobecné kritéria, teda predovšetkým zásluhy. A chcem vám pripomenúť, že e, budú platiť všeobecné pravidlá služobného poriadku, ktorý vychádza z primárneho kritéria zásluh, schopnosti, ale Takisto, pokiaľ je to možné, by sme mali brať do úvahy aj e, geografickú rovnováhu. Ďalšia otázka, ktorá tu zaznela, sa týkala lojality voči e, e, SVČ, teda ako zaistiť, aby daná osoba bola lojálna voči Európskej únii a e, nie voči vláde svojho štátu. Túto otázku môžeme uspokojivým spôsobom ošetriť tým, že ponúkame štvoročné zmluvy, ktoré je možné predlžiť. A práve z tohto dôvodu e, je tu možnosť zmluvu predlžovať. Neviem, či som správne pochopila otázku Bundestagu. Tu zaznela otázka, akým spôsobom a či budú mať títo pracovníci právo vydať sa do svojho domovského štátu, ale o to tu vôbec nejde. Ak je reč o národných diplomatoch, tak rozhodnutie SEVČ bude predpokladať, že tieto e, osoby, teda že členský štát bude mať povinnosť danú osobu prijať späť po tom, čo bola vyslaná e, pre pôsobenie v e SVČ. Ďalej sa diskutovalo o záležitosti ľudských práv a špeciálnych oddelení, ale to nechám na veľvyslancovi Kristofersonovi, na, komis- na pána Kristofersona. Potom otázka týkajúca sa rozpočtovej nezávislosti a riadenia zamestnancov práve v tejto službe pre eh, vonkajšiu činnosť. Ako som už na úvod povedala, Služba pre e, vonkajšiu činnosť je vnímaná ako e, plnoprávna inštitúcia, ale v zmysle štatútu e, inštitúcie, čo znamená, teda ide o orgán, to znamená autonómna personálna politika, ktorá podlieha vysokej komisárke. Potom ešte jedna vec, geografická rovnováha. Tu je jasné, že momentálne ešte nepočítame so žiadnymi kvótami. Ak ide o to, e, ako bude zastúpený juh, sever, východ, západ, tak to môže byť, tak je to možné iba prostredníctvom kvót, ale takéto niečo zatiaľ nie je naplánované. Ďakujem pani Suka. Aha. Chcel by pán veľvyslanec Kristoferson ešte niečo k tomu dodať. Prosím, nie dlhšie ako 5 minút. A number of issues which Viaceré otázky možno zachádzajú nad rámec e, stav regulation. Je tu jedna otázka harmonogramu, ktorá zaznela už v prvej časti diskusie, na ktorú by som mohol zareagovať. Už bolo niekoľkokrát povedané, že sú tu viaceré, štyri prvky, ktoré musia uplatniť. To je štátu zamestnancov, finančné nariadenie a rozpočet. Ja dúfam a aj očakávam, že všet, všetko, všetka, všetka posledná časť mozaiky, ktorá zapadne do celej mozaiky, teda ten posledný kúsok puzzle je práve rozpočet a v podstate budeme môcť e, predložiť komisii aj návrh rozpočtu polovici júna, tak aby ak sa každý bude maximálne snažiť, mohli by sme mať e, rozpočet e, v dispozícii fungujúci z 1. oktobra. To všetko závisí ja teda keď všetci budú si plniť svoje povinnosti a každý bude maximálne pracovať a sa všetko to podarí, tak by to malo byť dátum 1. oktobra, kedy by malo byť dispozícii rozpočet. Um, takisto je potrebné, aby čo najskôr padlo to základné rozhodnutie, lebo to by mohlo znamenať, aby sme mohli začať prípravy pre nábor pracovníkov, lebo keď aspoň nemôžeme nábor nábor, tak aspoň nech sa začneme pripravovať, nech môžeme robiť už určité uh, E, pohovory a podobne a keď už to budeme mať teda na papieri, tak môžeme potom pokračovať tomto ďalej. Čiže to je z hľadiska časového harmonogramu. No a samotný nábor pracovníkov a otázky nových členských štátov alebo zastúpenie. Eh, jediná vec, ktorú môžem povedať, a pričom potvrdujem aj to, čo povedala pred pani Súka, že zatiaľ nepredpokladáme, že budeme uplatňovať kvóty, ale je to otázka, ku ktorej sa musíme stavať, stavať veľmi, veľmi seriózne a táto vec vyskakuje absolútne v každej jednej diskusii a vždy všade bolo povedané, že to musí byť dodržané a je to jasné aj pani vysokej predstaviteľke a ona jasne vie, že keď to nezabezpečíme, tak budeme mať problém a ona bude mať problém. Takže aj to úplne základné rozhodnutie sa týka aj určitého mechanizmu, aby sme zabezpečili geografickú rovnováhu alebo geografické zastúpenie spravodlivé po EÚ. No a čo sa týka ľudských práv, pani Hautala, určite s vami bude súhlasiť aj pani Ashton v mnohých vašich vyjadreniach vrátania niektorých konkrétnych vecí, že napríklad e, by bolo treba mať teda tie tzv. ohniskové body alebo určité pracovné skupiny tak a samozrejme vzdelávanie alebo školenie e, pracovníkov bude podstatné, pretože vlastne budú tak v diplomatickej službe a mnohí z nich nebudú vlastne kariérni diplomati. Takže toto je vec, e, ktorému sme si dali z jeden rok, že musíme to školenie zabezpečiť v rámci jedného roka, preškoliť ľudí. E, tiež očakávame aj určité názory aj, e, no, aj podporu Európskeho parlamentu, aby sa nám toto podarilo. Ďalej, čo sa týka rozvojovej politiky, viacerí z vás sa toho dotkli. Nezabúdajme, že aj keď súčasť tohto celého programovania alebo toho plánu harmonogramu e, sa to plánuje všetko tak, že všetky rozhodnutia sú rozhodnutia komisia, všetko nakoniec skončí na komisii. A my musíme preto zabezpečiť v rámci tejto externej služby, že je koherentácia v tom, čo robíme. Aj vrátanie toho, čo sa robí v rámci budovania mieru v jednotlivých častiach sveta. Jednoducho už sme v situácii, kedy rozvojová politika môže byť považovaná za absolútne nezávislú e, v krajinách, ktoré sú príjimcami rozvojovej politiky a je tam určitá aj bezpečnosť. Pravda, sú určité krajiny, kde ešte je určitá, určité nebezpečie, ale sú niektoré krajiny, kde majú zase, kde sa predpokladá ambiciozná rozvojová pomoc a návrhy vždy budú pochádzať aj od komisára pre rozvoj, aj od pani Ešten. Takisto už chceli by sme zrušiť aj tú umelé oddelenie, ktoré sme doteraz mali, že krajiny AKT a iné. African Caribbean e, Pacific a iné. Takže vychádzať budeme z toho, aby e, došlo k transferu ľudí z sekretariatu rady a z komisie, čo sa týka úrovne teda toho tarifu, mm, ak sa to, mzdový tarif? AD, teda zaradenie pracovníkov, e, asi 600 ľudí budú, buď, príde z komisie, čiže dosť veľká časť teda už e, príde odtiaľto. A budú mať teda týmto pádom vyriešené tieto otázky z, z úrovne zaradenia. Potom e, pripravujeme správu k náboru pracovníkom. Uvidíte z tejto správy, že očakávame e, pracovníkov na úrovni AD. AD to sú vysokoškoláci. E, to všetky tie čísla, čo počujete o tom, že počte ľudí, to sú ľudia, to je počet, ktorý obsahuje úplne všetkých pracovníkov v teréne, v administratíve, v sekretariáty a podobne. Spomínali ste Nikaragu, Ukrajinu, majú rovnaký počet pracovníkov. Dôvod je taký, že doteraz e, naša externá služba e, sa týkala hlavne tých, alebo bola v tých krajinách, ktoré sa sústredili na rozvojovú pomoc alebo rozvoj a toto sa bude musieť zmeniť, pretože napríklad e, delegácia na, Ukrajine tá musí byť veľmi, veľmi silne posilnená a podobne. Predseda, ďakujem pekne. Takže ďakujem pani pánovi Kristofersenovi a e, chcel by som ešte dať e, slovo na záver pánovi Brokovi. Skúste byť len stručne 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Mali by sme e, e, zakotviť, zahraničná služba je služba, ale nie gremium s vlastnou rozhodovacou kompetenciou. Pán Kristofersen to už ujasnil, ale platí to aj druhým smerom. Hm, táto hybridná inštitúcia podľa zmluvy Eh, má podporovať vysokú komisárku pri, koordináciu, eh, pri koordinácii eh, zahraničných vzťahoch, ktoré spočívajú na komisie a pri vykonávaní vonkajšej a bezpečnostnej politiky. Príslušné rozhodnutia musia byť dosiahnuté v, komisie, v komisii a ona je podpredsednička komisie tam, kde ide aj o rozvojové otázky. Každé rozhodnutie, ktoré je v konflikte medzi komisárom a vysokou komisárkou a spadá do e, príslušnosti spoločenstva, musí potom rozhodnúť kolegium komisárov ako aj kompetenciu e, rozhodovania alebo podpory rady. A tým je jasné, že tie rozhodovacie štruktúry, ktoré sa tam rozvíjajú, nebudú dotknuté napríklad e, spolúčasť národných parlamentov, čo sa týka e, podľa nemeckej ústavy, že nasadenie nemeckej, e, nemeckých vojenských jednotiek je posledným rozhodnutím, finálnym rozhodnutím európskeho, teda, pardon, nemeckého Bundestagu. A žiadna služba na tom nič nemôže meniť Ďalší bod je, že sa to bude financovať z komunitárneho rozpočtu v operatívnej oblasti a toto podlieha rozpočtovej kontrole, ako aj rozpočtovým rozhodnutiam Európskeho parlamentu podľa zmluvy, to je jasné. To treba ešte zdôrazniť. No a ďalej otázka administratívneho rozpočtu, či to bude stanovená alebo vyčlenená samostatná sekcia alebo nie. E, čo sa týka staff regulation, e, Európsky parlament nemá problémy s tým, aby e, jedna tretina zamestnancov pochádzala z členských štátov, nie z zbrojného priemyslu, to sú národní diplomati. Zástupcovia zbrojného priemyslu boli v národných ministerstvách a v časoch centrálneho správneho modelu e, za komunizmu. Možno kolegyňa z nemeckého Bundestagu, keďže mm, e, pochádzate z tejto politickej strany, tak ste ešte sedeli v laviciach, kde boli takíto e, zástupcovia zbrojného priemyslu, ale u nás to nie je možné, ale musíme zabezpečiť, a to už práve bolo povedané, E, môžeme si zobrať veľkorys, veľkorysosť národného financovania, ale táto minimálna polovica je kulmináciou komunitárnych politik a preto chceme zabezpečiť, aby minimálne polovica e, pochádzala z radou komisie. O tom ešte bude treba diskutovať, akým spôsobom e, by sme to e, zabezpečili, ale pri dobrej vôle bude možný kompromis a každý bude akceptovať 70 e, komisie a tretina z členských štátov, potom je tam ešte priestor pre radu a z rady toho nebude až toľko na začiatku, čiže to bude ešte manevrovací priestor a môžeme príslušne napredovať. Ešte chcem ďalej zdôrazniť, že, ako už povedal pán Blanc, eh, práva Európskeho parlamentu sú popísané v článku 14, 36, 290 a tak ďalej. A toto naďalej platí, to je jasne zakotvené v zmluve, eh, že rozpočtové práva Európskeho parlamentu e, e, vrátane zmluvnej, zmluvného záväzku vysokej komisárky e, konzultovať otázky bezpečnostnej a vonkajšej politiky. A tu sa musíme pokúsiť túto prax zrealizovať. Tu sa pracuje na vyhlásení, ako majú vyzerať súčasti tejto zmluvy, aby sme Eh, mohli pracovať medzi komisiou a vysokou komisárkou. Čo sa týka eh, harmonogramu, sme k dispozícii, keď eh, pani Eštonová bude dostupná. Sme ochotní k politickej dohode. Samozrejme, rokovania môžu byť ukončené až keď budú vyriešené všetky ostatné otázky a aj formálne procedúry k týmto otázkam s normálnymi postupmi nemožno realizovať. Ale to nie je náš problém, pretože to bola predstava Európskeho parlamentu, aby e, takáto služba bola spustená čo najrýchlejšie, aby Európa e, lepšie vedela konať. E, ďakujem. Grazie onorevole Brock, grazie ai nostri relatori, l'ambasciatore Christorsens e la... Ďakujem spravodajcom, pánovi veľvyslancovi Kristofsenu, pani doktorke Suke, Suka. Ďakujem všetkým, ktorí sa zaangažovane podielali, <laughs> podielali eh, do týchto prác. My chceme na základe tohto stretnutia rozvinúť príslušné synergie a v najbližších mesiacoch zorganizovať ďalšie zasadnutia, aby sme videli, ako sa ERD ďalej rozvinie. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, ďakujem aj asistentom a všetkých vás pozývam na malé občerstvenie mimo sály a tam môžeme ešte neformálne pokračovať.